Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts. Meine Damen und Herren, oh, morgen, hallo, wo ist sie? Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, Platz... Dámy a páni, zaujmite prosím miesto. Ak je to možné, ak by sme mohli začať. Nie, aby to nebolo neskoro, opravuje sa pán predsedajúci. Dnes tu máme veľmi nabitý, ale veľmi aj zaujímavý program, v centre ktorého sú rozhovory a správy na tému výskum. A kým sa e, e, vyjadríme ku konkrétnemu projektu v bode 3, máme ešte dve veľmi dôležité veci, dva dôležité body v oblasti výskumu a e, dohodli sme sa, že sa trošku poinformujeme, aký je tu stav, ako sa veci rozvinuli a ako prvý snáď bod 9, Európsky inštitút pre inovácie a technológie. Budeme hovoriť s riaditeľom a e, vedúcim, respektíve teda šéfom samotným tohoto tzv. KIXu. A, a chcem privítať a, e, pána Ronalda de Bruina, profesora Maria Rittera ako ďalšieho, pána Jonkera, pána profesora Jonkera a vaše meno som zabudol. A nie, je, je to pred, pán eh, Diego Pavia. dohodli sme sa, že každý z týchto štyroch osôb eh, pohovorí tak na 10 minút. Bude to trošku eh, námáhavé, ale veľmi aj určite účelné a vy potom môžete klásť otázky Musíme si to tak efektívne e, e, štruktúrovať a tým pádom môžem dať ako prvému slovo pánu De Bruynovi. Všetkých vás tu srdečne vítam. Je to jeden z tých projektov, ktorý na úvod bol veľmi e, sporný, ale medzičasom si získal čoraz viac stúpencov. Nech sa páči. Ďakujem za pozvanie, pán predseda. Na to, aby som vám vysvetlil EIT, predovšetkým e, prácu, prácu partnerstiev, ktoré takto vznikajú, tých tzv. E, kicks. E, uvidíme, či nám vôbec vydrží naša technológia, či nás nezradí. Snad len pripomeniem, prečo e, máme vlastne EIT. Európa je veľmi dobrá vo výskume, ale zjavne nedostatočne rýchla na to, aby na trh dokázala rýchlo uvádzať e, dobré nápady. Výsledkom je teda to, že máme veľmi pomalý inovačný rozvoj a ostatní e, profitujú z našich slab, slabín USA, Čína, India EIT nie je, tak, nie je ani tak financujúci mechanizmus, je to skôr iniciatíva, prvá iniciatíva v Európe, ktorá spája všetky tri časti toho, čo my nazývame tzv. vedomostný trojuholník. Ten sa skladá z, obchod, e, teda z obchodnej zložky, výskumnej komunity, ale čo je dôležitá zložka, tretia, tak to je vyššie vzdelávanie. Hlavným, hlavným stimulom e, je tu podnikateľstvo. Európa potrebuje viac e, podnikateľsky orientovaných ľudí, aby zabezpečila, že budeme mať správnych, e, dobre vzdelaných ľudí, aby boli ďalšou generáciou podnikateľov tu v Európe. Už som spomenul tie e, komunity vedomostí a inovácií, v skratke teda KIC, sú legálne, právne autonómne. Jediné štruktúry, ehm, ktoré sú autonómne, to je teda vlastne základný, základný znak ehm, týchto ehm, KIC. So svojimi partnermi sa sústredujú na tri dôležité oblasti, a to klimatická oblasť, a potom budúcnosť laboratórií EIT a potom inovatívna energia vychádzajú z tzv. kolokácií alebo eh, inovačných hotspotov. Typicky takýto kick má 5, 5 alebo 6 takýchto hotspotov. Vidíte, že už od začiatku je eh, geograficky pokryté dosť výrazné eh, teda územie, ktoré sa dá ešte expandovať. Čo sme doteraz dosiahli? My tvrdíme, že v neúnavnom úsilí alebo e, v učení sa cez chyby. Za dva roky sa nám podarilo vytvoriť, povedzme, e, úplne autonómnu vlastnú organizačnú štruktúru, ale hlavne sme spolu s tými KIX a KIX CO vytvorili tri partnerstva, kde sú 7-ročné dohody o programoch. Tieto partnerské dohody v zásade vyjadrujú dlhodobé záväzky, ktoré EIT by rado podniklo s cieľom vytvoriť inovácie, dlhodobo, eh, dlhodobé úsilie. Okrem toho sme spolu s KIKSami začali diskutovať o podnikateľstve a vytváraním podnikov i vzdelávaním. Vzdelávaniu zo pár slov, snad taká malá anekdota. Pred zo pár rokmi sme mali v Budapešti e, skupinu študentov, kde máme sídlo a ja som sa ich opýtal, koľký z vás študujú e, na to, aby ste získali pracovné miesto a začali sa smiať, pretože tá otázka znela triviálne. Ale preto som sa spýtal, kto z vás študuje na to, aby vytvoril pracovné miesta? A nikto ani sa nezamýšľal nad tým, Niko, nikoho to nenapadlo, že by študoval, aby vytvoril pracovné miesta. To má veľkú výpovednú lehotu, eh, hodnotu. A Eh, jeden z riaditeľov MIT nás navštívil v Budapešti a on nám povedal, že EIT, MIT, ľudia sa stretávajú a tí všetci, čo sem za nami prídu, prichádzajú len s jedným cieľom, vytvoriť podniky. A taký, takého ducha potrebujeme v celej Európe. Už som hovoril o tom hesle učiť sa uh, tým, že veci robíte. Máme tie 7-ročné obdobia, ale ako viete, súčasne rozvíjame náš strategický výhľad na rok, do roku 2014 a ešte ďalej. Sprevádza to diskusie o viacročnom finančnom výhľade. Takže riadiaca rada EIT e spolu s komisiou a s tými KICS-ami vytvorili tzv. tzv. návrh, návrh programu inovačnej stratégie. Ja k tomu vysvetlím podstatné body. Je to dokument, ktorý koncom júna dostane Európska komisia na základe otvorených konzultácií, ktoré momentálne prebiehajú a dopadových e, štúdií EIT e sa predloží inovačná agenda, ktorú vy spoločne s radou dostanete koncom tohoto roka. Jedno z kľúčových e, súčastí, kde, kam by mal EIT smerovať, je tzv. zjednodušenie. Sme určite e, v tom móde, kedy sa učíme cez vlastné, e, vlast, vlastnú činnosť. Urobili sme zo pár skromných krokov pri modifikácii finančných pravidel a pri, prijatím paušálnych súm to znamená cieľ zoštíhliť administratívny proces a tu do detailov nepôjdem. Kľúčové posolstvo je zjednodušenie. Otázka tiež znie. Vytvorili nás v konečnom dôsledku, a znie to klinicky, ako autonómny inštitút, prvý svojho druhu v Európe, cieľom využiť nástroje finančných e, predpisov. Potrebujeme určité e, výnimky, derogácie, ich využitie e, nám dá väčšiu flexibilitu, ale v rámci toho balíčka, a to je to, chceme vyjadriť, že máme určitý manevrovací priestor, určité marže. Je však jasné, že tieto marže nevy, nie nevyhnutie dne vedú k zjednodušeniu pravidel, takže my si kladieme otázku a tiež v súlade s diskusiami v komisii, či existuje ešte niečo iné, čo by tiež zapadlo do našich ašpirácií, ktoré sú v kontexte našej eh, agendy strategických inovácií, ktorú som popísal. Ešte by som chcel spomenúť ďalšiu vec, a to je nasledovné. EIT v terajšom e, výzore alebo stave je skromným poskytovateľom grantov a nad rámec toho ešte pomáhame e, tak povediať, s intelektuálnym kapitálom, aby sme týmto kiksom pomohli sa od seba navzájom učiť. Toto je agenda strategických inovácií. Je tu riadiaca rada, Eh, s ašpiráciami trochu inými. Je to, sú to impaktoví dopadoví investori, takzvaní. Ide o fondy, ktoré do veľkej miery sa zameriavajú na návratnosť investícií, vytváranie viacerých uh, podnikov a v rovnakom uh, duchu riadiaca rada uh, sa snaží o nové, e, nov, nov, nové investície od roku 2014 a tak ďalej. Now, with this role in mind of an investor and at the other teda na jednej strane existujúce nástroje a investície, v zásade granty, ak sa nad tým zamyslíte a pozriete sa Eh, na to zmýšľanie eh, smerom vonok, tak je tu návrh eh, nariadenia EÚ, ktorý by umožnilo, ktoré by umožnilo aj iné formy, nielen granty, ale aj pôžičky na projekty zamerané financovanie a tak ďalej. Riadiaca rada EIT nedávno spoločne s podporou EÚ vytvorila e, nadáciu EIT. E, jediným cieľom je podporovať EIT a, svoj, a jej kiksy vytváraním e, dodatočného financovania. Riadiaca rada EIT sa po niekoľkokrát stretla a môžem vám povedať, že veľmi nám ide o obchod a takisto pridaná hodnota nad rámec e, prostriedkov daňovníkov, ktoré sa dávajú v dispozícii EIT v, tý, v týchto chvíľach. Už viackrát som spomínal strategickú agendu. E, je k tomu aj leaflet, brožúrka, ktorú si môžete nájsť na webe. Vypracovanejší materiál 13. E, júna sa vypracuje teda prostredníctvom komisie. A jednou z oblastí diskusí a určite téma na diskusiu je otázka, kde investovať. Od roku 2014 je tu viacero takých dráh, e, ktorý, po ktorých možno kráčať. Rada prijala nasledovné rozhodnutie alebo pohľad na vec. Našim zámerom je naďalej investovať do existujúcich troch KIC, KIXov. Druhá otázka znie, na ktorú oblasť sa treba zameriavať v rozprávach. Len verbálne vám môžem povedať, že určité oblasti, kde, ktoré sa navrhli a diskutovali so zainteresovanými, e, ide o zdravie, e, vzdelávacie prostredie, potravinárstvo, spra- spracovanie výrobkov, mobilita, inteligentné mesta a tak ďalej. Avšak veľmi si tiež uvedomujeme, že toto bude na diskusiu a preto hlavným e, riadiacím princípom by malo byť niečo, čo je primerané. Mali by sme sa pozerať na e, schopnosti KIC integrovať e, Eh, jednotlivých aktérov zo všetkých častí toho vedomostného trojuholníka. Treba podporovať vytváranie podnikov eh, v viac disciplinárnym spôsobom. Inak povedané, musíme sa pozerať, či viaceré oblasti sú, tak povediac, rozbehnutelné. Otázka potom znie, aké, aké, eh, aké sú vzťahy medzi oblastiami, na ktoré sa možno zamerať Myslíme si, že by bolo veľmi vhodné posudzovať EIT za súčasť spoločného strategického rámca, ale treba vnímať aj silné prepojenie na európsku oblasť vyššieho vzdelávania. Potrebujeme totiž vzdelanejšej, vzdelanejších ľudí, podnikateľov, ďalšiu generáciu podnikateľov, čo tu nie je napísané a čo je dôležité a, a zjavné, je, že kvôli jednotlivým centrám je evidentné hľadať synergie s koheznými a štrukturálnymi fondami. Ide o distribúciu a tak ďalej. Takže myslím si, že toto je, pán predseda, záverečné e, posolstvo, ktoré som vám chcel retraktovať. A týmto vám slovo odovzdávam. Ďakujeme vám za túto prezentáciu že to musí byť takéto stručné, musíte pochopiť, pretože musíme pokročiť. Máme pred sebou ďalší prejav. Pán profesor Ritter, nech sa páči. Pani profesorka Ritter, pardon. Ďakujem a ďakujem vám za pozvanie náš, nás, e, mojich kolegov, aby sme tu dnes mohli hovoriť. Sústredíme sa na nic, e, obnovenie, posilnenie nízkokarbonovej prosperity. Máme integrovanú stratégiu, aby sme e, ako tak pokryli to, čo je veľmi širokou oblasťou. A e, aj tak je tu veľká rozmanitosť, pokiaľ ide o geografickú rozmanitosť a ďalšie typy rozmanitosti. Eh, ja som mm, podpisovala nedávno veľmi veľa dokumentov, máme veľmi dobrý, veľa dobrých členov eh, v našom výbore. My sa sústredíme na niekoľko kľúčových oblastí. Tá prvá je rozvoj eh, klimatické rezilienty a nízkokarbonové prvky. Ehm, Druhá oblasť e, je prispôsobený e, management vody. Ide nám o správu z vodných zdrojov, prístup, e, najmä sa stredíme na oblasti, kde je nedostatok vodných zdrojov. A štvrtá oblasť nízkokarbonové alebo bezkarbonové produkčné systémy. V mnohých oblastiach chémia, chemické výrobky, Ehm, textilný priemysel a tak ďalej. Ehm, je to veľmi nevyhnutné, ak chceme splniť cieľe do roku 2050. A potom je ehm, management klimatických zmien. Ak to chceme dosiahnuť, tak sa riešenie tohto problému nevyhneme integrujeme vedomostný trojuholník, teda spájame e, podnikanie a výchovu a máme na to štyri piliery, vzdelávanie, inovácia, podnikateľstvo a e, a e, e vzdelávanie Climate Kick eh, priťahuje a eh, pôsobí ako rozvoj budúcich podnikateľov eh, v oblasti klimatických ochrany klímy. Podnikateľstvo tvorí platformy a napája vlastne širšie spoločenstvo podnikateľov a Pathfinder vytvára nové spôsoby riešenia pri nízkouhlíkovej prosperite Niekoľko poznámok. E, výchova sa sústreďuje na magisterské, doktorantské e, programy a tiež na e, výkonné pozície. A o tom budem hovoriť troška neskôr. posúvať ďalej v integrácie, spájame ľudí z priemyslu, z veľkého priemyslu, ale aj zo stredných malých podnikov, z e, samozprávy a e, e, z národných vlád, z univerzity a výskumných inštitútov. A vytvárame priestory, kde sa môžu stretávať a kde môžu hovoriť o inováciách. A na to pôsobia tzv. kolokačné centrá, Máme také v Berlíne, Londýne, Paríži, v a v Curichu. A teraz e, e, naša, naše geografické pôsobenie, vidíte to na tejto mape, máme niekoľko kolokačných centier, e, ktoré sú označené zelené vo Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. A popri tom máme ešte tie žlté body, tie predstavujú regionálne inovačné centra. A tieto sú klastrami pokiaľ ide o um, miestny priemysel, výskumné ústavy a e, tie prenikajú vlastne do ďalších častí Európy e, v Valencii, v Maďarsku, v Poľsku a tiež e, vo West Midlands v Spojenom kráľovstve. Naši partneri, máme 20 hlavných partnerov, a tí sú tak asi z polovice z priemyslu a z polovice z výskumných akademických inštitúcií. Sú to inovatívne e, spoločnosti Bayer, IDF, DSM, Šipol, e, Letisko, GDF, SVES a potom e, popredné akademické a výskumné inštitúcie Imperial College, ETH, TU, Delft a ďalšie. A celkom napravo máme 6 Eh, regiónov, eh, ktorí eh, vytvárajú tie regionálne inovačné centra a dosahujú ďalších partnerov. A potom máme 65 pridružených partnerov, 32 z nich je asociovaných s kolokačnými centrami a 35 s regionálnymi inovačnými spoločenstvami a tie predstavujú aj e, stredné malé podniky a tiež e, e, orgány miestnej samozprávy, ale aj väčšie inštitúcie. Aby som vám povedala niečo viac o RIC, sú stovky entít a Každá, každý región má svoju hlavnú inštitúciu a tí majú svoj e, riadiaci výbor a svoju správnu radu. Takže sú veľmi e, intenzívne zapojení do e, e, správy e, našich centier. A oni predstavujú e, testovacie prostredie pre inováciu a implementáciu a tiež nám ponúkajú veľmi významné vstupy, e, aby sme sa posunuli ďalej v e, otázkach klimatskej zmeny. Vytvárajú tiež e, jednešnú príležitosť pre celožitné vzdelávanie, aby sme spájali ľudí. Mali sme niekoľko stretnutí, mali sme na 59 ľudí z popredných stredných malých podnikov, tých chceli odozdať svoje skúsenosti aby e, prenikli ďalej e, do podnikateľského prostredia a počas 12 mesiacov e, po jednom mesiaci pôsobili v rôznych inštitúciách a išli do výskumných inštitútov a do, potom tiež do orgánov samozprávy. A potom sa stretli a to sú veľmi intenzívne víkendy, kde e, sa podelili o svoje skúsenosti. A potom e, e, sú vyslaní, sú ako učeníci, ktorí šíria dobrú správu, aby budovali podnikateľské siete. Tak ako sme zorganizovaní, naša správa pozostáva zo správnej rady, máme zhromaždenie a valné zhromaždenie a e, máme e, centrálnych partnerov a tí majú zodpovednosť za zdroje, ktoré získavame. a potom e, najvyšším správnym orgánom je valné zhromaždenie, kde sú zastúpení hlavní partnery a oni schvalujú náš obchodný podnikateľský plán. A potom správna rada je menšia, má 11 členov. E, z každého kolokačného centra tam máme dvoch ľudí a ľudia v e, správnej rade e, zastupujú svoje regióny a KIK ako celok, nie teda svoje regióny. A každý rok sa stretávame máme výročný festival, teda tento rok to bude na konci septembra v Budapešti. Máme e, matrixový management, takže máme piliere a e, kolokačné centra a e, tam vlastne vykonávame svoje podnikateľské aktivity. Naša správa je typická korporátna správa E, ja som e, hlavným e, predstaviteľom a každé kolkačné centrum má svojho hlavného predstaviteľa. Takže čo, pra, na čom pracujeme, aby sme spájali partnerov zo všetkých odvetví. Sústredujeme sa na tie štyri hlavné témy, ktoré som vám predstavil na začiatku. A potom tie aktivity vykonávame cestou pilierov, teda výchovou, pathfinderstvom, podnikateľstvom. A investovali sme veľa energie, aby sme vytvorili naše štruktúry, zainteresovali sme veľa stredných a malých podnikov a oni eh, rozvíjajú našu ďalšiu politiku. A tá posledná vec, ktorú vám chcem povedať, je, že sme E, zorganizovali čosi e, pre našich magisterských a doktorandských študentov, voláme to, že kontextuálne učenie sa, e, učia sa skúsenosťami z praxe a majú niekoľko tzv. power lectures, kde im predstavíme niektoré témy, potom idú do skup, skupín, majú e, čas na to, aby vykonali analýzu, potom majú svojich kaučov, ktorých e, vedú a potom majú pracovné skupiny a na konci je súťaž a minulý rok dvaja výťazí získali e, významné ceny. Išlo o kompostovanie a v Ugande a tiež o vývoj elektromobilov vo Švajčiarsku. A väčšina z nich sa uplatní potom e, v praxi a dúfam, že v budúcnosti to budú ďalšie stovky, e, ktorí prejdú takýmto tréningom. Ďakujem vám veľmi pekne. Darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und, äh, Srdečná ďaká a rovno by som dal slovo ďalšiemu rečníkovi. Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, good afternoon. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, príjemné popoludne. No a tu sa dostávame k téme Kick Ino Energy. Aká je vlastne úloha je byť tak povedať hnacím motorom inovácií a podnikania smerom udržateľným energiám a zameriame sa na 6 aktivít. To znamená, že buď sa zameriame na čisté uhlie, na čisté mesta, inteligentné siete, konvergenciu, jadro, obnoviteľné energie a tak ďalej. Toto sú naše hlavné polia. Ako vidíte, my robíme vlastne v oblasti energetiky všetko, len nie spalovanie. Takže tu sú tematické polia, ktoré sa, sú, sú venované týmto témam. No a tejto oblasti vlastne sa preinvestováva 700 miliónov. Treba si uvedomiť tak, že my sme e, spoločnosť, ktorá má akcionárov, ktorých 29, tak oni vlastne e, sa zaviazali k 7-ročnému, e, k 5-ročnému investičnému plánu, do ktorého vložia 700 miliónov eur vlastných zdrojov. No a máme tu takéto odhodlanie. Ide tu o to, že sa zabezpečia investície do našej činnosti zo strany akcionárov. Aké ďalšie aktivity robím? Taktiež sa zameriavajú na tri ciele, ktoré sú tu uvedené. Buď tu ide o zníženie cien energií, alebo tu ide o, po, o, o posilnenie bezpečnosti, alebo tu ide o redukciu emisí skleníkových plynov. Všetko, čo robíme, súvisí s jednou z týchto troch vecí alebo so všetkými naraz. A chcel by som spomenúť jedno číslo. Ak sa nám podarí znížiť náklady energie o 1% v Európe v súčasnosti, je to vplyv vo výške 20 miliárd eur vo forme úspor. Týchto 20 miliárd eur je vlastne určitá pridaná hodnota alebo konkurencieschopnosť eh, E, nášho priemyslu, alebo je to určité, určité množstvo peniazy, ktoré sa dá využiť na rozličné účely. Takže treba si toto číslo predstaviť. 20 miliard eur. A my sme to dosiahli prostredníctvom troch hlavných aktivít. To je poprvé vzdelávanie, technologické projekty, alebo potom tu ide o to, aby sme podporili podnikateľov, podnikateľov Vzdelávanie najdôležitejšie. To je rozdiel v rámci KIX. Tu sa opierame o ľudí, o ich schopnosti, o ich talenty. Všetko sa začína jednoducho vzdelávaním. A potom títo inžinieri alebo doktory, oni vlastne budú ďalej rozvíjať tieto projekty a pevne verme sa stanú podnikateľmi v tejto oblasti. Takže, ako sa spomínalo, my sa snažíme začínať o študentoch, zameriame sa, zameriavame sa na celoživotné vzdelávanie, na ľudí, ktorí už majú rozbehnutú kariéru. Takže tu ide o to, e, zameriavame sa na to, že je tu ochota kupovať energie, je tu ochota pomôcť spotrebiteľom. Snažíme sa tu diferencovať e, voči existujúcim mechanizmom. Toto sú skutočnosti, to, čo sa snažíme spraviť. A to sú výsledky KIX už v roku 2011. Máme tu viaceré ciele, ktoré sa zameriavajú na to, že napríklad teraz v septembri chceme prijať 160 študentov, máme už 650 uchádzačov, ktorých sa chcú zúčastniť týchto nových vzdelávacích programov. Sú to študenti, ktorí chcú vstúpiť do našich programov a ktorí sa chcú profilovať v oblasti energetiky. Tu ide o kombináciu klasického inžinierstva s ďalšími poznatkami, s ďalšími schopnosťami a kde ide o konkrétne biznis prípady z priemyslu. Takže v tomto sa my veľmi odlišujeme od ostatných vzdelávacích e, spoločností. My sa zameráme veľmi výrazne na e, technológie, na projekty. Sú tu horizontálne línie, tu sú naše tematické projekty na rok 2011, ktoré budú zabezpečené tými najlepšími v tejto oblasti. A to, čo by som ešte chcel povedať, toto portfólio je dynamicky riadené to znamená, že od septembra, keď sa budeme zaoberať týmito aktivitami, tak vlastne už sa zrušili tri projekty, lebo nezodpoveda našim očakávaniam. Takže to je taká, taký postup, že snažíme sa dosiahnuť to najlepšie v každej oblasti. Potom ďalšia téma podnikanie. My máme dobrých vedcov, dobrých výskupníkov, snažíme sa z nich vychovať podnikateľov Snažíme sa aj učiť manažmentu, tomu, ako fungujú technológie, vytváranie biznis plánov. Chceme im pomôcť. A my im poskytujeme túto možnosť, tak povedať zadarmo, a keď sa stanú potom e, podnikateľmi, tak e, nám to vlastne splatia prostredníctvom podielov. Chcel by som povedať, že máme tu veľkú časť prostriedkov, ktoré nám poskytujú naši partnery, napríklad tú podporu, ktorú sme podporili, e, poskytli minulý rok, tak 12 študenti, ktorí sa toho zúčastnili, tak vlastne už si, tak skoro všetci si už založili vlastné spoločnosti. Takže je tu jasné prepojenie medzi vzdelávaním, tech, technológiami a potom e, vytváranie vlastných podnikov. To, sú, to je skutočnosťou už dnes. My sme spoločnosťou, ktorá je prevádzkovaná ako obchodná spoločnosť a to, čo je hlavné na tejto stránke, je, že máme tu akcionárov, ktorí sa zaviazali na e, niekoľko rokov, že nás budú podporovať. Máme tu priemysel, výskum, univerzity a tu ide o to, koľko priemyselných podnikov je zapojených do našich aktivít. Je ich celkovo 44. Sú to podniky, nielen poskytovateľia E, veľkí poskytovateľia napríklad elektriny a iných služieb, ale sú tam malé stredné podniky. Takže my sa prevádzkujeme ako obchodná spoločnosť. Je nutné naplňať ciele. Ak sa nenaplňa tie ciele, ktoré požadujeme, tak jednoducho to skončíme. Takže toto je orientácia na cieľ a tá tabulka, ktorá tam je, tak tu ide o to, že každá aktivita, ktorú robíme, musí zodpovedať tejto tabulke. Tu ide o vytváranie pracovných miest, o nárast účinnosti v obchodných procesoch a Takže som povedal, že takto prevádzka našu spoločnosť. No a potom, čo by som ešte povedal, my nie sme osamotení, samozrejme, musíme spolupracovať s inými orgánmi, napríklad európskymi orgánmi, lebo posíme rovnaké oblasti. Takže máme tu už prepojenia medzi KIK Energy a ďalšími európskymi orgánmi, ako je Joint Research Center. A to je tu pekne popísané na tejto stránke. Máme tu simulácie rozličných scenárov, kde poskytujeme odozvu, spätnú väzbu politikom. Sú tu rôzne e, spoločnosti ako ICT, laboratória, sú tu tematické polia, energia je jedna z tých tematických pol, polí a to sú oblasti, na ktorých pracujeme. To, čo sa už zahájilo, a ešte sa pritom neidentifikovali jednotlivé detaily, tak tu spolupracujeme s generálnymi riaditeľstvami. Ďakujem pekne a na záver profesor Willem Jonker ako posledný. <coughs> terwijl de presentatie wordt opgebracht, allereerst, eh, meneer de voorzitter, eh, dank voor uw uitnodiging om hier... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa vám poďakovať za pozvánku, za to, že som dnes mohol si prísť. A nebojte sa, už teraz nebudem hovoriť po holandsky, prejdem do angličtiny. Dovolte, aby som vám povedal niečo o aktuálnej situácii v ICT laboratóriách Prvá vec, ktorá je dôležitá, je, že je to vlastne už realitou. Už to máme, už to funguje, je tam centrálna organizácia, sú tam kiksy, ktoré bežia. A pred tromi rokmi sme asi aj nerátali s tým, že by to mohlo fungovať a dnes je to realitou. Myslím si, že to veľký výsledok. No a vidíte, že je to neposunú dlho. Niektoré veci sú teda od októbra, boli sme vytvorení ako právna spoločnosť a kontrakt sme podpísali v decembri a máj 2011 je vlastne náš prvý obchodný rok. Jedna z vecí, ktorú si ľudia ani veľmi neuvedomujú, je to, ako ICT mení váš každodenný život. Neviem, ako vy využívate Google, ako sa v ňom vyznáte, pred 12 rokmi to bolo asi 0, 0 dopytov denne, lebo táto spoločnosť neexistovala. Neviem, či používate smartfóny a či spokojne s batériami. Kolega Diego na tom pracuje, ale pred 10 rokmi neboli takéto telefóny. Neviem, ako často nabúrate autom do nejakého do nejakého predmetu, lebo vaše senzory pípajú a vy to ignorujete, ale pred desiatimi rokmi takéto senzory tam neboli. ICT je všade a jednoducho rozvíja sa to tak rýchlo, že to je úplne fascinujúce. Keď si pozriete aj cenovú úroveň priemysly, priemysly, tak je to neuveriteľné. Jeden z holandských kolegov mi povedal, a nemeckí kolegovia to môžu potvrdiť, ak by automobilový priemysel celý fungoval tak, ako Mercedes, tak by auta stali iba 2 eurá. Ale to bol vtip len. Dobre, takže aká je vlastne misia EIT? Musíme si uvedomiť, že dôležité je využívať talenty, možnosti. Investujeme do nových generácií, ale nielen do nových generácií. Vzdelávanie je celoživotná záležitosť a ja vám môžem povedať, že ja každý deň sa učím nové veci. To je tam, kde sa nachádzame. Pôsobíme v týchto 5 miestach, ktoré som uvedené na mape a máme aj určité partnerstva v Londýne, Budapešti a inde. To sú naši partnery. ja ich tam veľa. A máme tam dôležitých aktérov ako Siemens, Philips a tak ďalej ale malé a stredné podniky, lebo my si myslíme, že ekosystém môže fungovať iba vtedy, ak je tam dobrá rovnováha medzi veľkými hráčmi a malými. Máme tam špičkové univerzity a výskumné inštitúty, ktoré nám pomáhajú. Pomáhajú nám realizovať to, čím sme a sa im zabezpečujú to, že Európa je v popredí ICT, takto sme organizovaní, máme tam riadiace štruktúry, manažerské týmy. To je prevádzkované ako obchodná spoločnosť. Tu vidíte, z čoho pozostávajú týmy. Dôležitá riadiaca rada. Je tam jeden človek za priemysel a jeden za akademickú obec. Takže tuto máme skutočne dobrou Takto vyzerajú tí ľudia. Tam sú nejaké riaditeľia. Ak máte spoločnosť, potrebujete mať samozrejme e, určitý program, ktorý chcete vykonávať. A samozrejme, keď chcete, aby to fungovalo, musíte sa zameriavať na konkrétne veci, ak chcete postupovať ďalej. Takže my sme sa snažili to e, spraviť čo najjednoduchšie, aby sme to čo najlepšie mohli identifikovať. A ak toto dosiahneme do konca roka, budem spokojní. To je to, na čom pracujeme. Máme tu inovácie, podporu inovácií, rozličné akčné línie, tematické okruhy, zaberáme sa mobilitou, digitálnymi mestami budúcnosti, manažment, riadenie energií. Ale nie sme osamotení, samozrejme, polovica sveta na tom pracuje, my sme jedinečí v tom, ako sa snažíme riešiť tieto problémy. My kombinujeme vzdelávanie, výskum, ako aj podnikanie integrovaným spôsobom. Kolokačné centrá, to sa už spomínalo, tie sú veľmi zásadné pre nás. Máme ich 5. Aj v digitálnom svete si myslíme, že fyzicky zbližovať ľudí je, znamená, to znamená dôležitú pridanú hodnotu a my k tomu takto pristupujeme, považujeme to za veľmi dôležité. Toto je inovačný rámec, na ktorom pracujeme. Dá sa to byť zložité, ale v zásade je to jednoduché. Ak chcete byť úspešní, potrebujeme talentovaných ľudí, dobré myšlienky a potom musíte zabezpečiť aj to, aby sa to dostalo na trhy. Jednoduché otvoriť obchod, ale ak nemáte klientov, nebude to fungovať. Toto je zjednodušený obraz, náčrt toho celého, potrebujete talent, myšlienky, zákazníkov, ale samozrejme ten spôsob, ako prídete na myšlienky, ako ich rozvíjate a výskum, to je veľmi dôležité. Musíte zabezpečiť to, aby myšlienky boli realizovateľné v rámci výskumu. To je to, čo musíme zlepšiť v Európe. Máme výborné vzdelávacie systémy, výborný výskum, ale uplatniť to do zamestnanosti, do ekonomickej hodnoty je veľmi dôležité. Ak podporujete talenty v Európe, chcete im poskytnúť budúcnosť v Európe, potrebujete mať kvalitné pracovné miesta. Je to úplne jednoduché. Takže tu máme kľúčové výkonnostné indikátory KPI. Toto sú načrtnuté. Musíte byť veľmi obozretní v oblasti KPI, lebo je to vždy krátkodobé meranie operácií. Pozrite si oblasť vzdelávania. Del- Máme tu prvod o tom, koľko študentov sa uchádza o študijné miesta a tak ďalej. Ale vlastne to, čo je tu dôležité, je to, že či my podporujeme špičkové talenty, a to môžeme posúdiť o 10-15 rokov, keď budeme vedieť, koľko našich študentov v európskych eh, priemysle skončí na špičkových úmysloch, eh, špičkových pozíciách. To sú, naše, to sú naše plány. Toto je dôležitá vec. Treba si uvedomiť, že ICT je katalizátor Snažíme sa poskytovať podporu. My tu máme dlhodobé investičné plány, ako vlastne postupujeme. Máme tu program vzdelávania. My sa snažíme doplniť vzdelávaciu infraštruktúru a o podnikateľské schopnosti a takto vlastne získávame študentov. Nede o to, aby získali prácu, ale aby, aby vytvárali pracovné miesta. Patenty, to je veľmi dôležité. Európa na tom pracuje, aby patentový systém bol jednoduchší a lacnejší. Je veľmi dôležité, aby naše výskumné projekty vytvárali podstatne viac patentov. My tu pracujeme na tom, aby sme, to, aby sme naše vzdelávacie programy prepojili s výskumom, aby sme získali čím viac patentov. Jednoducho nie je možné e, fungovať ako spoločnosť bez patentov transfer technológie je veľmi dôležitý. Je tu veľmi veľa technológie, je tu veľký dopyt a je dôležité to prepojenie medzi dvom, obidvomi, takže máme tu katalizátor technologického transferu a snažíme sa zabezpečiť, aby veci, myšlienky neskončili v zásuvke alebo niekde na smetlisku, ale aby sa zaviedli na trh. Toto sú tie katalizátory, toto sú jednotlivé línie, ako to funguje. Ešte by som chcel povedať niečo k tým akčným líniám. Máme dlhodobý plán, ale máme tu aj určitý rámec, kde je nevinutné uzatvárať dohodu na ročné plány z EIT, ak to môžeme posudzovať jednotlivé roky, teraz na tom pracujeme, my pripracujeme obchodný plán už na rok 2012. Takže my sa opierame o tieto kritéria v rámci prípravy plánov. Dôležité je valorizačný potenciál, vplyv katalizátorov, to je veľmi zásadné. Chcel by som ešte povedať jednu vec, ktorá sa týka spájania síl. Napríklad teraz spolupracujem s ITA a ide o to, že to financovanie, ktoré podporuje EIT, sa podporí s prostriedkami z národnej úrovni a takto sa vytvárajú siete. Ak chcete nejaké informácie, to je naša stránka. So, ganz herzlichen Dank. Das finde ich war ein Ďakujem, to bolo strašne napínavé, veľmi napínavé informácie. Und, äh, keine lange Vorrede. Wir wollen jetzt die Bez úvodu je tu možnosť aj pre vás položiť otázky. Pani Karavalio sa ako prvá prihlásila.

kombinácie vzdelávania, výskumu a biznisu, potom nezávislosť, autonómna štruktúra a po tretie zjednodušenie, zjednodušenie postupy. Rada by som teda počula váš názor hlavne na KIX, pretože momentálne tu diskutujeme strategický rámec pre uh, výskum bolo by dôležité, veľmi dôležité. Chcela by som počuť o zjednodušení a nedávislosti. Aké sú skúsenosti tých, tých štruktúry komisie? Vy máte teda výhodu autonómnej vedeckej nezávislosti? That the structure like štruktúra takú, akú má komisia pri komplexných aspektoch, ako v eh, finančné IPR a tak ďalej. Po druhé potom zjednodušenie. Máte rôzne pravidlá, eh, ako má EFP so, so 7. výskumným programom. Ste spokojní s týmto? Pretože ja som počula, že ste podpísali niektoré z kontraktov práve toto ráno. Podľa mňa to bolo príliš dlho na niečo, čo chcete považovať za veľmi jednoduché, veľmi inovatívne. Mali by sme mať rovnakú štruktúru. Máme mať tie isté štruktúry, tie isté mená. My sa to snažíme zjednodušiť. Pravidla participácie na ďalších programoch. Má to byť zapracované do, tých, do tohto úsilia? Toto sú teda tie otázky, ktoré som chcela <clears throat> položiť. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem. Ďalším je pán Rubič. No, here. Yeah. Risa? Riera. Madame Riera. Nie je tu tak pani Riera. Ďakujem. Čakala som. Myslím som, myslel som, že sa pozeráte inám. Ďakujem v prvom rade za svoju frakciu. Chcem poďakovať našim e, rečníkom týchto troch KICS, ktoré e, už existujú. Ďakujem vám za prítomnosť, za vysvetlenia, ako fungujete. My sme toho názoru, <clears throat> že je dobré, že s nami diskutujete a tešíme sa na výmenu informácií s vami. V prvých rokoch fungovania inštitútu ste ako prvý pocítili, aké problémy e, máme pred sebou, aké riešenia musíme nájsť. V zásade to boli logické veci, ktoré vznikli vždy, keď sa spúšťa niečo nové, e, tak je to v prípade aj e, ETI. Pre nás poslancov je dôležité, aby sme spolu vytvárali aj budúcnosť e, Európskeho technologického inštitútu. Pr- prvá otázka, ako funguje ETI? Veď to bolo predsa sporné a, a, a diskutované, keď sa vytváral sídlo je v Budapešti a potom tu máme tie kiksy po vypršaní času. Neviem celkom presne, e, treba osvetliť z oboch strán. Sú tu tie sektory a tie, tie kiks. Aké e, koordinácie a vzájomné vzťahy existujú medzi nimi, medzi kiksami a jednotlivými zložkami centrály. Nevždy to fungovalo, pretože vidíme a musíme vidieť, že sa, ako sa to rieši ďalej. Pokiaľ ide o inovačnú stratégiu, to ste popísali dobre. Termíny, časové plánovanie na odovzdanie e, dá sa, dá sa, môžeme, mohli by sme dostať závery tej, e, týchto konzultácií sú rôzne názory, zhodli ste sa rýchlo. Ako funguje iniciácia nových kiksov? Veď, veď viete, viete, ako je, aký je možný postup? To som nepochopila celkom. Potom sme tu počuli e, e, veľmi zaujímavé slova o kiksoch, to ma naozaj veľmi zaujalo. Je to totiž aj jeden z cieľov, aby ETI vytváralo zdroje aj u podnikov, ktoré potom tiež e, vedú k novým, vzniku nových malých a stredných podnikov, ale aj naopak ma to naplňa starosťami, do akej miery môže ETI e, priemysle vytvárať ľudské zdroje. Je tu predsa množstvo podnikov, ktoré sa tu podielajú, ale ako to vyzerá so skutočnou, skutočnou účasťou? nemyslím len po finančnej stránke tie, tie podniky a ich účasť, ale do akej miery personál v tých európskych výskumných projektoch participuje. Takže ten pohľad z obidvoch strán. Next time, Mr. Grote. Ďakujeme a ďalší je pán Grote. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka smeruje na pána De Bruyna a to je problematika zdravé starnutie, to je veľmi dôležité. Aj v členských krajinách je to dôležité. Je tu pilotný zámer, inovačné partnerstva v EÚ jednotlivé pracoviská a komisie sa zaoberajú tou témou a moja otázka vlastne smeruje tým smerom starneme, čoraz, e, e, spoločnosť je čoraz staršia, téma bude čoraz dôležitejšia. Otázka znie, do akej miery e, to zohľadňujete v rámci nového finančného výhľadu ďalšie obdobie, ako sa to odrazí bude to spolufinancované v budúcnosti. Tým smerom ide moja otázka. E, ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. E, so záujmom som si vypočul e, prezentáciu výkonných riaditeľov a popri tých informáciách, ktoré sme tu dostali, ma zaujala jedna vec, ktorá sa týka štruktúry regionálnych pracovísk. Chcel by som sa opýtať, myslím, že by to malo smerovať na pani Ritter, či je tá štruktúra vychádza z vašich preferencií alebo z vašich záujmov, pretože som si všimol, že prevažná väčšina tých regionálnych centrál sa nachádza v dobre fungujúcich ekonomikách, ako je Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko, Fínsko a podobne. Zatiaľ, čo v tých krajinách, kde sú problémy ekonomického rázu, takéto pracoviská a zastúpenie nemáte. Myslím tým Grécko, e, Portugalsko, Írsko, ale aj východnú Európu, napríklad Rumunsko, Bulharsko. Takže e, by ma zaujímalo, či v týchto krajinách nie je záujem o spoluprácu s vami, alebo naopak, či vy nenachádzate partnerov v týchto krajinách, s ktorým by ste vaše regionálne pracoviská mohli budovať. Ďakujem za pozornosť. Next. Mrs. please. Thank you all for coming. Um, I have a question that is very much related to uh, uh, colleague de... Ďakujem, že ste prišli. Uh, moja otázka are going to be synchronized. Ako možno synchronizovať túto činnosť? Už tu máme klimatické kiksy. Uh, uh, and there are, uh, at pres- A v súčasnosti sú tu uh, inovačné partnerstva pre suroviny a takisto to zdravé starnutie. Uh, komisár prednedávnom komisárka bola v našom výbore, ale nespomenula plány na spustenie e, kiku pre e, zdravé starnutie. Jediné, čo povedala, že budú e, kiky, ktoré sú založené na biológii. biológii. Takže našim, našim postrehom je, že všetky tieto snahy sú synchronizované, pretože podľa nás sa tu duplikujú určité úsilia. Okay, next, Ďalšia otázka, pán Eller. Chcem sa v prvom rade pridať e, k slovám kolegom. Bolo to veľmi e, čerstvo a, a dobre formulované a e, vidím dobrú prípravu. Chcem sa pridať k otázke pani Caravaglio. Bolo to veľmi slušne a, a, a zdvorilo povedané e, smerom k expertíze, e, strácia expertíze komisie. Moja otázka však znie inak. Hovorili sme o 7-ročnom období a tu v parlamente je určite veľká ochota v tom postupe e, pokus omyl, dať si určitú slobodu, ale aj tak je tu ešte vždy otázka, ako chcete štrukturovať vlastný evaluačný proces. Je to dlhé obdobie tých 7 rokov, aký spôsob evaluačného procesu ste si sami vyčlenili, aby ste mohli prípadne meniť veci. Hovorili sme na začiatku o tom, že že je, tu, že je to nová inštitúcia a preto je to je otázka, z aké ste zaviedli kontrolné procesy, čo ste implementovali. A druhá otázka sa týka ešte raz zúčastnených podnikov, čo ako, e, čo vlastne očakávajú podniky od e, Kiksov. Teda inými slovami, čo je, hovorili ste o, o, o akciách, o, o podieloch, až viete, že podielníci, akcionári majú určité očakávania. Čo by ste povedali, povedali by ste, že je tu zásadný záujem? A druhá otázka, vy ste e, veľmi odvážne ho, sa pod, po, ste, ste zdôraznili význam malých a stredných podnikov, ale pri zložitosti celej tejto otázky a pri definíciách malých a stredných podnikov vyvstáva otázka, do akej miery v porovnaní s veľkými podnikmi oni sú v stave zúčastniť sa na takom relatívne zložitom programe. Ide o typické takéto ponižujúce cvičenie, v ktorom chcete dokázať, že e, sú tu malé a stredné podniky e, zúčastnené, ale je to naozaj osobitý prístup, ktorý, ktorý, ktorý dáva hodnotu malým a stredným podnikom ozaj. Takže na jednej strane je, je tu potreba podpory týchto malých a stredných podnikov, ale na druhej strane treba povedať, že pri mnohých podnikoch treba akurát len splniť symbolicky kvótu, ale výsledok a účasť malých a stredných podnikov Eh, je veľmi zanedbateľný. Dankeschön, Frau Trautmann. Oui, merci, monsieur. Slovo má pani Trautmann. Ďakujem, pán predseda. Eh, ja asi budem hovoriť menej zo, eh, zo strany malých a stredných podnikov. Skôr by som povedala, alebo vyslovila určité želanie. Veľmi ma, som ľutovala, keď som nebola zvolená eh, ako poslankyňa, ale ako komunálna členka eh, zastúpenia v Štrasburgu, keď som bola zástupcom podnikateľov. Pretože tu je problém výberu týchto kiksov. My sme boli totiž v inej situácii ako Polsko či iné krajiny v rámci programu, ktorý, ktorý, ktorý sa eh, volá eh, inteligentné alebo elektronizované eh, mesta. Bola tu určitá porota, ktorá vyberala, ale ten výber bol do určitej miery problematický. Spôsobené to bolo tým, že tu boli problémy pre úspech týchto projektov a pre ich neskôršiu realizáciu neviem teraz presne citovať tam ten text, ale diskutovali sme okolo tejto témy. Ja osobne v rámci výboru ITRE som sa zdržala hlasovania. Keď išlo o správu, pretože teda by som si veľmi prijala, aby tento projekt Kixov mal svoj veľký úspech. Euh, Ide o skutočnú výpoveď. Nemyslím si, že je logické alebo primerané, aby inštitúcia, e, pracovisko, ktoré sa vytvorilo, aby a pracovisko, ktoré musí zodpovedať e, určitým cieľom a postarať sa o to, aby orgány územnej e, samozprávy, ktoré samozrejme podporujú inovácie prostredníctvom štrukturálnych fondov a svojej angažovanosti, aby tieto teda, keď vytvoria určitú sieť podnikov okolo všetkých tých veľkých výskumných klastrov, je potom naozaj zvláštne, že sa to e, e, v jednej chvíli potom vníma ako slabina, ako slabina určitého projektu. Eh, ombudsman eh, Európskej únie eh, ešte nepovedal svoje posledné slovo. A samozrejme, my čakáme na rozhodovanie. Je to veľmi transparentné, ale aj tu sú možné slabiny. Keď takéto mladé miesto vznikne a dnes sa hovorilo o ťažkosti a ja ich chápem, ale keď sú teda pochybnosti, spôsobe, ako má byť prijatý výber, alebo či je porota nezávislá, alebo nie. Nejde predsa o to, aby bola porota, prijala rozhodnutie a potom sa musela zodpovedať. To nemôže byť predsa prekážkou pre budúce výbery. Je jasné, že partneri, ktorí to sledujú najväčšou pozornosťou, e, ET je príliš mladý na to, aby, aby tu boli ľudia, ktorí podporujú projekty, keď sú tu aj pochybnosti. S tým nemôžeme súhlasiť od začiatku. To som tu chcela e, prezentovať a musím povedať, že aj Barroso odpovedal. La commission disant uh, que uh, A uh, informoval o postupoch E e je nezávislý a e, dôležitý je, dôležitá je oblasť kompetencií. Je tu v hre vlastne štátus ETI. Ide o nezávislosť ETI, avoir de votre part des assurances et être en quelque sorte rassuré sur le, le futur. Sú tu negatívne skúsenosti a očakávam od vás odpoveď alebo ukludnenie. Paul Rübich, posledný diskusí a potom sa musíme pozrieť, e, ako stihneme odpovede, pretože o pol pokračujeme s ďalším bodom. Ešte snáď e, chcem poublahoželať e, k vývoji tohoto technického inštitútu. Je veľmi nový, kreatívny, dynamický, ujal sa mnohých myšlienok a moja otázka smeruje po tom, čo EIT E, sa má starať aj o ďalšie vzdelovanie, ako vyzerá ďalší postup, pretože v skutočnosti náš, nám išlo pri jeho založení o to, aby disponibilné znalosti, v rámci ktorý, na ktorých pracujeme pri 7. rámcovom programe, z celých tých európskych programov, aby, ako sa tieto vedomosti e, zapoja do našeho vzdelávacieho systému e, na univerzitách, pre profesorov, ako sa spojíme s profesormi na stredných školách až e, po škôlky, ako môžeme malé a stredné podniky e, klastrovo, zacielene e, zapojiť, preniesť to do nich. Tu ide hlavne o zohľadnenie toho, že disponibilné vedomosti treba implementovať, a to sa mi aj páčilo pri prezentácii, sú vlastne čím si, z čoho v konečnom dôsledku profitujú občania a o tom vždy EÚ snívala aby bola naša spoločnosť konkurencieschopná, založená na vedomostiach, najpokročilejšia vo svete a aby používala zistenia EIT, to, čo už vieme, to, čo máme, tak povediac, e, plesnejúce v našich archívoch, na poličkách, e, aby sa tento potenciál e, pozdvihol a využil, ako tento potenciál zapojíme do správnych vyhľadávajúcich strojov, do e, e, dispozícií spoločnosti, pretože e, naposledy som si pozrel na univerzite určité skripta, kde boli odborné poznatky, ktoré sa stiahovali na obdobie 30 rokov dozadu. Posledných 30 rokov sa v skriptách vôbec neobjavilo. To sa v dnešnej spoločnosti nemôže stať. Myslím si, že EIT by si tu malo premyslieť, ako by sme mohli ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie v tejto oblasti, hlavne pre osoby, ktoré vzdelávajú, ako by sme im to mohli osladiť, ako by sme im to mohli zatraktívniť, e, keď je málo vecí k dispozícii, respektíve k dispozícii nie sú, ako môžeme takéto vedomosti vôbec využiť. Ďakujeme a teraz sa pokúsime odpovedať. Dohodli sme sa, že Pán De Bruyne odpovie na tie všeobecné otázky, ktorých bolo veľa a potom podľa danej potreby jeden z vás e, troch sa prihlási a bude signalizovať, na čo vlastne odpovie. Ale o pol končíme, avizujem, pretože musíme vybaviť aj ďalšie dva body. Nech sa páči. Much, um, to... Pokúsim sa čo najlepšie zachytiť e, a združiť e, otázky, ktoré ste nám položili. Dovolte, aby som reagoval najprv na otázky pani Cavalio. Ide o otázka nezávislosti na jednej strane a na druhej strane skúsenosť, e, že e, je tu prevezanosť na komisiu. Ja som tú otázku dostal už viackrát a môj argument je, že EIT e nakoniec bude autonómny. Predpokladá sa finančná nezávislosť EIT a to bude od 21. júna a samozrejme, EIT nebude nezávislý v tom zmysle, že bude konať e, e, v nezávislom kontexte. Ehm, teda môžem dať e, príklad. Ide tu o prepojenosť s komisiou. Napríklad zoberte si vzdelávanie. To je niečo, čo komisia budovala niekoľko rokov a EIT by nepôsobil e, efektívne, keby sa znovu pokúšal objaviť objavené. Takže my samozrejme e, budeme hľadať najlepšie e, spôsoby práce, aby sme združili poznanie a nerobili všetko sami. Pokiaľ ide o podpisovanie kontraktov, to trhalo dlho a a, a ako to funguje, možno to môžeme skombinovať s otázkou e, pani Riera ona hovorila o e, ústredí e, KIC a čo funguje, čo nefunguje. Takže myslím, že musíme byť veľmi, veľmi otvorení. Dosiahli sme niečo, čo ešte predtým nebolo dosiahnuté. E, išli sme vlastne spôsobom úspech omyl a Samozrejme, to je prirodzené, keď sa niečo začíname. E, počuli sme, ako nám kajce vysvetlili, že e, dosiahli niekoľko hmatateľných výsledkov, ale e, zároveň EIT ešte je v procese tvorby ešte nemá naplno obsadené všetky miesta, takže my musíme zabezpečiť, aby sa všetko dobre spustilo a v praxi, ja som si istý, že kolegovia e, potvrdia, že to nie je vždy jednoduché, ale podstatné je, aby sme vytvorili vzťahy, aby sme sa vzájomne od seba učili, tie jednotlivé KIC centra. a aby sme čo najlepšie zmapovali situáciu. A teraz e, otázka e, konferencie pre zainteresované subjekty a tie návrhy, ktoré tam odzneli. Ako som povedal, EIT e, spustila, spustil diskusiu e, o, o, o nových KIC. A príklady sú o zdravé starnutie, o tom hovorila pani Markis, ale napokon e, tu sú iné veci, ktoré určia e, oblasti našej práce. E, komisia konzultuje s verejnosťou, pokiaľ ide o témy a nakoniec to bude parlament a rada, kto bude mať záverečné slovo. Takže to je naša situácia. Ale to, čo je dôležité, aby sme našli, vytvorili týmy, kde KIX Ehm, budú fungovať e, špecifickým spôsobom. Teda budú kombinovať e, podnikanie, vzdelávanie, výskum, aby e, prispeli do európskeho kontextu. Zainteresovanie priemyslu to ponechám na KIX. V porovnaní s rokom 2010 vieme a videli sme už aj čísla, že priemys, zainteresovanie priemyslu e, vzrástlo. Jeden z obrázkov ukazoval zoznam partnerov, takže e, áno, priemysel trošku e, bol spomalený, ale teraz sa tie veci rozbehli a vieme, že zainteresovanie priemyslu vzrástlo veľmi významným spôsobom. RICRX to ponechám pre Mary. A E, špecifická otázka od pani Markis, teda inovatívne partnerstvo a KIX, ako e, je to prepojené vzhľadom na predchádzajúcu diskusiu. Myslím si, že ešte je privčas, aby sme to mohli povedať, lebo aj pre nás e, my sa pokúšame nájsť tú správnu cestu a chceme definovať svoju úlohu pre budúcnosť. Ale jedna vec je jasná. EIT nemôže byť ako inštitút sám pre seba, lebo potom by prestal existovať. My musíme zabezpečiť, aby EIT bol e, vložený do širšieho kontextu a napojený na existujúce programy. E, hovorím o štrukturálnych programoch, e, štrukturálnych fondoch a Milan Juncker o tom hovoril, ale aj o tie ďalšie KIX si uvedomujú, že oni musia zabezpečiť aby tie programy, ktoré oni dajú do svojich plánov e, a ktoré 75 e, rozpočtu očerpávajú, aby to bolo zmysluplné, aby mali jasný dopad, aby sme ospravedlni, odôvodnili e, naše financovanie. Otázka pána Elera, štruktúra hodnotenia. Hovoríme o sedemročnom partnerskom rámci toto bolo predmetom diskusie v našej správnej rade a máme niekoľko dobrých záverov. EIT by nechcel byť e, organizáciou, ktorá iba sa pozrie na svoje náklady a e, aby sme mali vyrovnané hospodárenie. My chceme prinášať výsledky a na základe výsledkov chceme e, hovoriť o investíciách pre ďalší rok. A tieto výsledky chceme transponovať do jasných e, KIP a e, máme indikátory, e, tvorba pracovných miest, počet vytvorených pracovných miest, alebo koľko diplomov udele, bolo udelených. To Všetko sú jasné indikátory, ktoré nám ukazujú, či sú e, peniaze daňovných poplatníkov dobre investované. To je veľmi dôležitá súčasť e, hodnotiaceho procesu. A e, samozrejme práca z inštitútu EIT bude súčasťou takéhoto hodnotenia. A na záver pani van Brent položila otázku Pán predseda hovorí nie. E, prepačte. Bola to pani Trautmann. Pani Trautmann, takže e, chcem reagovať na vašu otázku. Áno, uvedomujeme si, že e, boli vznesené isté otázky, pokiaľ ide o výber KIC. Ombudsman E, sa na nás obrátil a požiadal o vysvetlenia. My sme tie vysvetlenia poskytli a teraz záleží na ombudsmanovi, aby to ďalej posúdil, aby, ak je potrebné, riešil tento prípad. E, takže to, môžem, to je to, čo môžem povedať. A myslím, pán predseda, to je asi e, to, na čo by som mohol reagovať z tých otázok, ktoré odzneli. Ďakujem. Pani Ritter, nech sa páči. Ďakujem. Najprv e, sa dotknem otázok RIK a kolokačné e, centra. Kolokačné centrá sú v severozápadnej Európe, teda Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Holandsko, Nemecko. My sme ich vybrali preto, lebo to sú centra, ktoré majú infraštruktúru a tie môžu vytvoriť potom základ pre kolokačné centra na to, aby sa ľudia mohli zhromaždiť, aby dostali e, podnikateľskú podporu, aby tam boli inkubátory a všetky, všetky potrebné zariadenia. Ale potom sme vytvorili ďalšiu štruktúru a to sú inovačné regionálne centra. A tie nie sú v severozápadnej e, Európe, iba dva, dve z nich sú. A to sú tie, ktoré máme v Poľsku, v Maďarsku, v Taliansku a Španielsku. A tie majú inú úlohu, špecifickú, teda majú preniknúť do miestnej spoločnosti a poskytnúť nám informácií, čo je potrebné na tejto úrovni. A je to veľmi flexibilný systém a bude viacej týchto e, e, e takýchto regionálnych centrov, ktoré by sa nám, k nám mohli pripojiť. A Samozrejme, nemôžeme príliš rýchle expandovať, lebo musíme sa e, našu štruktúru stabilizovať. Ale myslím si, že sa to bude postupne rozvíjať. My by sme chceli zainteresovať ďalšie regióny e, v celej Európe. Takže toto má veľmi jasné zdôvodnenie, prečo máme tieto dva, e, dva typy centier. A potom otázka, ako chceme osloviť univerzity Eh, mnohé z týchto univerzity majú eh, eh, financovanie zo 7. rámcového programu a keď tie centrá KIC prišli sem do Bruselu, tak KIC pre klímu malo veľmi zaujímavé stretnutie a my sme vytvorili workshopy medzi Climate Kicks a Digi Research. a a my e, sme chceli porovnať vlastne výsledky výskumu a, a ako KIC môže prispieť do toho. Takže tá posledná vec je, že naši ľudia e, potom uvádzajú tieto e, poznania do praxe a všetky naše inštitúcie majú veľmi jasné programy, ktorými sa snažia e, osloviť e, vzdelávacie inštitúcie, školy. A my to e, robíme veľmi cieľene. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. A teraz k 7. rácovému programu a CSFAR v budúcnosti. Niektoré KIX už predstavili svoje dokumenty a chcem hovoriť o troch signáloch. Takže poďme, riešme, riešme tieto aktivity. A tá druhá, ten druhý signál, e, nemýlme si jednoduchosť s homogénnosťou. E, takže jednoduchosť je dôležitá, ale nie homogénnosť. A tá, ten tretí signál je, posúdzujme e, dlhodobo a, a podporujme tí, ktorí podávajú výkony a, a pomáhajme tým, ktorí nepodávajú výkony. Ja by som sa chcel dotknúť niektorých tém. E, ide o zainteresovanie priemyslu a áno, to, čo vidíme, že v EIT je veľký rozvoj e, e, záujmu priemyslu. Áno, v mnohých programoch bol úpadok, ale e, ja si myslím, že najmä v oblasti autonómie a zjednodušovania by sa mnohé veci mali zmeniť, lebo inak ten priemysel od nás odíde tak rýchlo, ako aj prišiel. Takže je to veľmi dôležité, aby sme veci zjednodušili a aby, aby sa celý ten systém vylepšil a ako sme počuli, je tu priestor na zlepšenie. A ešte jedna vec, e, pokiaľ ide o vzdelávanie a význam vzdelávania. Myslím si, že jedna z vecí, z vecí ktoré bránia technológia, aby sa dostala na trh, je, že vzdelávanie nejde ruka v ruke s priemyslom. Takže e, <laughs> hovorí sa, keď všetko zlyhá, prečítajte si manuál. Takže E, len 20 technológie sa využíva a zavádza do vzdelávania, takže je potrebné e, to e, vzdelávať po, po celom reťazci, nie len na univerzite. A posledná vec je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že áno, ten pokus omyl je možno, že veľmi, veľmi skromné označenie, máme to viac štrukturované, ale my už vlastne expedujeme prvé výrobky zatiaľ, čo staviame, e, staviame továreň, keby som to mal povedať obrazne. Takže e, áno, niektoré, je len jedno miesto, kde sú veci perfektné a to, <laughs> to, to je v nebi, ale ja ešte si chcem počkať, kým sa tam dostanem. Takže my musíme riešiť e, tie problémy, ktoré sú. Ja som pracoval pre Philips a tam som mal nápis ak by sme mali najprv prekonať všetky prekážky, tak by sme sa nikam nedostali. Frau Professor Ritter, meine Herren, ich darf mich herzlich bedanken. Pán profesor Ritter, pani profesorka Ritter, chcem, a ďalší chcem sa vám všetkým poďakovať. E, to, čo ste povedali, hovorí samo za seba. E, bude nám to užitočné pre ďalšie, ďalšiu našu prácu. Ďakujem, že ste medzi nás prišli. A prejdeme teraz k ďalšiemu bodu. Wiedersehen. Danke.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 Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 10. Exekutiv... Dámy a páni, bod 10. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum. Vítame tu viacerých hostí. Aj táto výskumná rada, rada pre výskum je dôležitou súčasťou Európskej únie, zaujímavým spôsobom sa vyvíja. A dnes tu mám viacerých hostí, ktorí by som chcel srdečne privítať medzi nami. Zaoberajú sa rozdiel, rozličnými úlohami, je tu pani profesorka Novotný, ktorá by nám chcela vysvetliť jednotlivé úlohy. E, navrhla, aby sme rozdelili si podľa týchto úloh rečnícky čas, takže začne ako prvá pani profesorka Novotný. Nech sa páči. Ďakujem pekne, srdečne ďaká, pán predseda. Dámy a páni, je mi veľkou cťou byť vo vašom výbore. ITRE e, mal záujem o Európskej rade pre výskum ešte predtým, ako sa táto činnosť zahájila. Preto e, je pre nás cťou si vymeniť informácie o tom, kde sa nachádzame. Dovolte, aby som najprv pripomenula, čo znamená Európska rada pre výskum. Tá, tá, tá veľká zmena politiky, kde išlo vlastne o zmenu v rámci výskumu, muselo sa to poprvýkrát financovať e, na spoločenskej úrovni, úrovni spoločenstva, kde išlo doplnenie prostriedkov od národných štátov. My sme podporili individuálnych výskumníkov bez toho, že by sme pozreli nejaké hranice, je to cudzorenčná činnosť, my sa zameráme iba na najlepšie výsledky. Pridaná hodnota EÚ je viac ako len právny koncept. Súvisí to s tým, že je tu poprvýkrát táto kompetencia na úrovni EÚ došlo k viacerým zmenám v rámci toho, čo dosiahla Európska rada pre výskum. Takže naša činnosť začala v roku 2007, odtedy sme mali 8 eh, kôl, kde sme požiadali o kde, sme, kde bolo možno podávať žiadosti. Máme tu, in, máme tu financie vo výške 2,8 milióna eur a máme tu 1800 grantov, ľudí, ktorí čerpajú granty a my mi cťou, že viacerých z nich to môžeme privítať. Mnohí z tých ľudí, ktorí využívajú tie granty, sú mladí výskumníci a tu by som chcela zdôrazniť, že my skutočne podporujeme budúcu generáciu európskych výskumníkov, ktorí budú medzi tými najlepšími. Rovnako sme minulý rok mali tú česť, keď sa oznámili výsledky Nobelovej ceny. Oznámilo sa, že jeden z laureátov Nobelovej ceny bol práve e, človek, ktorý pôsobil u nás a toto bolo pre nás veľká čest. Sme radi, že sa takto úspešne začala naša činnosť. Dovolte, aby som pripomenala, že základný výskum je výskum, ktorý poskytuje veľké možnosti a to je veľmi základné pre, základná vec pre, pre radikálnu inováciu, to je veľmi dôležité pre rozličné technológie, Musíme si uvedomiť, čo to znamená pre spoločnosť, pre ekonomiku, mať takýto základ. Jednoducho aj to, že tu máme počítače v súčasnosti súvisí s takouto formou výskumu. Čo sa týka výsledkov našej rady, samozrejme, my sme si vedomi toho, že musíme konať, a musíme sa zlepšovať. Nie sme spokojní s tým, že máme relatívne nízky počet žien u nás. Máme pomerne veľkú úspešnosť. Máme tu, pomer, máme tu už asi 12, 26% eh, žien, ale chcela by som povedať, že dosahujeme také čísla, ktoré zodpoveda si priemerným, priemernému zastúpeniu profesoriek v Európe. Je to zložitá situácia, tu sa musíme snažiť byť lepší, preto sme si vytvorili plán rodovej rovnosti a budeme na tom pracovať. Takisto nie sme úplne spokojní s tým, že sme prilákali ešte nedostatočný počet uchádzačov grantov z priestoru mimo Európy my chceme, aby Európa bol atraktívny priestor pre výskum. Mnohí ľudia sa zaujímajú USA, hovoria o juhovýchodnej Ázii, ako že to je najlepšie centrum pre výskum. My chceme, aby Európa sa stala takýmto miestom a aktuálne pracujeme na medzinárodnej stratégii, ktorá jasne stanoví smerovanie v tejto oblasti do budúcnosti. Sme si vedomi toho, že naše granty sa nerovnomerne preozdeľujú v Európe a musím zdôrazniť, že to je niečo, čo jednoducho je, aké to je, lebo je to silná koncentrácia na vedu, excelentnosť, vyžaduje excelentnosť a tak 50% našich grantov smeruje do 40 inštitúcií zvyšných 50 smerujú do väčšieho počtu inštitúcií a vidíme tam určité efekty, určité vplyvy, že sú tu inštitúty, ktoré súťažia, identifikujú talenty medzi seb- u seba a snažia sa dohnať to, čo zameškali. Tu sú niektoré štruktúrálne efekty. Najprv tu ide o rozličné vplyvy na individuálnej úrovni, týka sa to pre všetky mladšej generácie, sú tu určité kariérne možnosti, kariérny výhľad. Je iste zaujímavé pokračovať svoje práci, je to 5-ročné obdobie, kde môžu realizovať svoje myšlienky a čo je dôležité, a treba to zdôrazniť, že pre túto generáciu je možné zabezpečiť vedeckú nezávislosť podstatne skôr, ako to bolo bežné v Európe. A práve pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby sa neriadili iba tým, čo chce ich profesor, ale mohli realizovať svoje vlastné myšlienky, vlastné myšlienky a toto je veľmi dôležitá aktivita. Hostujúce inštitúty sú predovšetkým inštitúcie, ale, e, univerzity, ale nie len medzi sebou e, súťažia, sú to rozličné pozitívne vplyvy ktoré vidíme v rámci týchto inštitúcií. Čo sa týka priemyslu, oni si uvedomujú hodnotu hraničného výskumu, oni si uvedomujú, že bez investícií do hraničného výskumu, bez toho, aby sme tu mali výborných absolventov škôl, jednoducho tie, tie idei, myšlienky by sa vyčerpali a preto sa snažíme dosiahnuť to, aby priemysel napríklad aj si vybral tie najlepšie myšlienky, aby ich ďalej rozvíjal a podporoval inovácie. No a samozrejme na záver naša rada pre výskum sa zaoberá inovačnými štandardami. Jednoducho v niektorých štátoch sa upravili, hodnotie, upravili hodnotiace systémy. A to je jeden z plivov, ktoré sme už zaznamenali prednedávnom sme doplnili také dve nové schémy, ktoré sú experimentálneho charakteru. E, čerpajú malú čiastku nášho rozpočtu a veľmi úzko sledujú to, aké budú vklady a výsledky. Je tu istá ponuka, ktorú my ponúkame poberateľom grantov a pre všetkým tým, ktorí pracujú na myšlienkach, ktoré majú inovačný potenciál. Tento princíp, proof of concept, teda overenie konceptu, dôkaz konceptu, tu je možnosť vytvoriť si biznis plán, zaoberať sa tým, aké sú možnosti získať rizikový kapitál a, a takéto formy financovania a uvidíme, ako sa to rozbehne, aké budú výsledky. Ďalšou novou schému je to, čo voláme synergický grant. Začne sa to v roku 2012. Bude tam, prost, bude tam priestor asi 10 až 12 takýchto grantov. Je to experimentálna činnosť a bude to otvorené dvom až štyrom jednotlivým výskumníkom, ktorí sa budú riadiť princípom z dola nahor, iba podpora excelentnosti, teda dvaja a štyria, veľmi dobrí výskumníci, ktorí majú určitú myšlienku, ktorú nikto z nich sám nemôže zrealizovať a takto vytvorujem pre nich zaujímavú možnosť na synergické efekty. Alebo Američania to nazývajú konvergencia. Toto je bolo také moje hlavné posolstvo a že síce samozrejme ešte vždy je priestor nahor na zlepšovanie. Je tu veľké nadšenie poberateľov grantov, keď hovoria o svojej práci, keď hovoria o tom, ako poskytnutý grant zmenil ich šance, ich výhľady a ako sa zmenilo vlastne pre nich prostredie a je dôležité, aby mladá generácia pokračovala. Máme tu veľký nárast uchádzateľov 42%, pre všetkým v oblasti inžinierstva, fyziky, chémie a tak ďalej ale samozrejme aj v spoločenských vedách a humanitných vedách, ktoré sú tiež súčasťou našej činnosti od začiatku a aj tam je obrovský nárast žiadostí. Môžem vás ubezpečiť, že kvalita je zabezpečená, my nevidíme žiaden pokles kvality. Toto je jeden z argumentov, prečo si myslíme, že stále ešte je možné ísť nahor, sa zlepšovať. Dôležité je ale uznať, že čo sa týka úspešnosti, miera úspešnosti dosahuje iba zatiaľ 13,8%. Myslíme si, že mohlo by to byť vyššie, ale je to otázka celkových rozpočtov a to samozrejme aj kvality. Chceli by sme prilákať viac výskumníkov, ktorí sú mimo Európy, ale aj Európanov, ktorí by sa chceli sem vrátiť a ktorí by chceli pracovať v Európe a zo stredného hľadiska očakávame, že tie štáty, ktoré mali doteraz nedobré výsledky, sa zlepšia a dosiahnu vyššie percento. No a potom na záver, ale Pablo vám to ešte povie, tá výkonná agentúra bola veľmi schopná, čo sa týka riadenia tokov Európskej rady pre výskum, pričom boli veľmi nízke administratívne náklady vo výške iba 3,5 No čo je možné sa poučiť z toho, čo sme my zažili v našej skúsenosti? Je to taký strategický rámec. Chcela by som iba odkáz, vás odkázať na eh, pozičný dokument. Je to, je to 5 odporúčaní, ktoré sme my predložili komisie Dôležité je podporovať ten princíp iba tých najlepších. Úspech pre našu radu je úspech pre hraničný výskum a tu je veľmi dôležitý systém revízie, porovnávania sa s partnermi na rovnakej úrovni a potom tu ide o výber najlepších ľudí, zjednodušenie, samozrejme Dôležité je zjednodušovať, ale nemôže to znamenať, že tam bude nejaký, nejaká jednotná škála, jednot, jednotná štruktúra pre všetko, schéma jednotná. Ak budeme investovať v Európe, môžeme vytvoriť kreatívny priestor pre výskum a vývoj. Ďakujem pekne. Ganz herzlichen Dank. Srdečná vďaka. Teraz sa musíme trošku pozrieť na hodinky. Musím poprosiť všetkých, aby viac udržiavali stanovený čas, lebo kolegovia nebudú môcť potom položiť otázky, čo bolo nevhodné. A teraz bude mať slovo pán Amor, ktorý nám povie niečo k výkonnej agentúre. Nech sa páči, máte slovo. V poriadku, ďakujem pekne. Hlavné posolstvo, ktoré by som vám ja chcel predniesť, Profesorka Novotná tu hovorila o zaujímavých veciach a tu ide o tom, že sa tu vyberajú tie najlepšie myšlienky a o tom, ako chceme vytvoriť e, prostredie pre výskum. Znamená to podporné, podporujúce prostredie a to znamená, že musíme tu spolupracovať v rámci týchto cieľov excelentnosti. A ja by som vás chcel presvedčiť o tom, že my sa veľmi zameriavame aj na excelentnosť v rámci administrácie snažíme sa odburávať byrokraciu. Toto je veľmi dôležité pre žiadateľov o granty. Áno, áno, pochopil som to, že mám byť stručný. No, dovolte, aby som ako informácie na pozadie načrtol, aký, aký je, aká je naš, naša veľkosť. Chcel by som povedať, že my tvoríme asi, čo sa týka oblasť myšlienok, ktoré asi 15 myšlienok. Svojho času tam bola, to bola malá položka, iba 300 miliónov a teraz vlastne to bude najväčšia komponenta, čo sa týka, čo sa týka financií. No a čo skoro budeme spravovať veľký balík peňazí. Čo sa týka Európskej rady pre výskum, je to istý model, ktorý zostáva napriek všetkému veľmi jednoduchý. Zase tu máme dva garanty, štartujúci a potom zvýšený, zlepšený grant. To sú tie schémy, ktoré hovorila profesorka Novotná, Novotný. No a vidíte vlastne tu, že tieto granty sa poskytujú ako na úvod asi 2 milióny, väčšinou na 5 rokov. A potom, čo sa týka tých zvýšených grantov, je to vyššia suma 3,5 milióna na 5 rokov. Nemáme tu žiaden vekový limit. Väčšinou to vychádza tak, že ľudia nemôžu začať asi v skoršom veku ako 27 rokov, ale musia mať PhD. To je ten model, ktorým sa riadíme. No a potom je tu obrovský dopyt po grantoch, čo vytvára istý tlak na administratívu a hodnotenie a myslím si, že to zvládame veľmi dobre. Dôležité je zvládať tento dodatočný dopyt. Dovolte, aby som teraz tak trošku načrtol, ako funguje administratívna stránka veci. Samozrejme, vedú sa mnohé diskusie o zjednodušení, o tom, ako rýchlo môžeme implementovať tieto granty. Sú to obrovské objemy, skutočne nás mali najväčšie výzvy, 5 najväčších výziev v rámci rámcového programu. Nám sa darí zvládať tieto granty v priebehu 20 až 40 dní, keď si uvedomíte, že banka vždy podrží peniaze 2 až 4 dní. To je takmer neuveriteľné. Naši ľudia sú veľmi kreatívni, rovnako aj žiadatelia o granty Niekedy je nutné spraviť nejaké úpravy administratívneho charakteru, a trvá 10 dní. Každá spätná väzba, ktorú dostávame, je v zásade pozitívna, čo sa týka administratívneho vyťaženia a takto chceme pokračovať naďalej. Isté pravdou je to, že administratíva je jednoduchá, ako som naznačil. Máme tu štruktúru, ktorá je, mm, ktorá je takáto, ako vidíte. Podporujeme predovšetkým vedeckú radu, potom je tu riadiace oddelenie, ktoré sleduje tieto projekty 5 rokov a zabezpečuje to, že administratíva je vykonávaná v súlade s, s pravidlami, že je to riadným spôsobom riadené. No, to ste tu videli. Dobre, čo sa týka našich pracovníkov, máme asi 330 zamestnancov a nebudeme sa rozrešľať viac ako na počet 339. Ako vidíte, väčšina sú contract agents, je to istá výnimka temporary agents, to sú tí ľudia, ktorí sa zaoberajú tými žiadosťami, mnohí z nich e, sú, majú titul PhD a zaoberajú sa tými výbornými návrhmi, ktoré tam máme. Dovolte, aby som na záver povedal niečo, čo Helga už načrtla a aby som spomenul kľúčové číslo, to je operačný prevádzkový rozpočet agentúry. My tieto operácie vykonávame tak, že, že máme tu 2,58, čo sú administratívne náklady. A to je skutočne výborné, keď to porovnáte s ostatnými inštitúciami. Keďže mám málo času, Dovolte, aby som ešte spomenul dve, tri základné myšlienky. Tu ide o myšlienky, o zjednodušovanie. Sú tu mnohé veci, ktoré ukazujú na to, že je možné zjednodušovať. Je možné rámcové, aj rámcové programy je možné zjednodušovať. My tu máme rozličné administratívne postupy, riešime tu rozličné veci, Snažíme sa robiť výskum a snažíme sa poučiť z toho, čo sa nevykonalo správne v minulosti. Je to neustály proces. No a na záver, skutočne už posledná veta. Spomeniem niečo, citát od repera Pav Daddyho, Dadyho asi vás to prekvapí, prekvapí a on sa odvoláva na ďalšieho repera nezaoberaj sa papiermi, zaoberaj sa s nami. Takže to je to, čím sa my zaoberáme, nie papierovou prácou, ale myšlienkami. Ďakujem. Know, Ganz herzlichen Dank. Ähm, Ďakujeme. Pani profesorka Mnie je ďalšou rečničkou. Dúfam, že to nebola hneď moja prvá chyba. Zaujímavé je, že profesor Monie je jeden z užívateľov tohto, tohto procesu. Môžem hovoriť o výsledkoch vo vašej oblasti. Teším ma, že ste tu. Máte slovo. Veľmi ma teší, dámy a páni, ako vám môžem povedať, ako využívame tieto obrovské peniaze. Moje laboratórium sa pozera späť do stredoveku, z antiky. Je je množstvo príkladov, kedy človek e, ukladaním informácií na určité miesta dokázal zlepšiť memorizovanie. Tento človek sa napríklad snaží zapamätať si na veci, si veci tak, že si ich píše na prsty. Výborné dielo je dielo Botticelliho, Dante ide do inferna. Umiestňuje ľudí do rôznych úrovní, preto si dobre pamätá, kde koho videl. Takže spojiť niečo s miestom, ktoré poznáte od detstva, takto pracuje epizodické pamäť. A preto my pracujeme na priestorovej pamäti. Na tomto obrázku nám ukazuje Vidíte hypokampus v žltej farbe. Zajtra si budete pamätať čokoľvek, čo som povedala, pretože dúfajme, niektoré bunky vo vašom hypokampe budú pracovať a potransportujú tieto informácie do hypokampu a potom pôjdu do inej časti mozgu. Toto poznáme od 50. rokov minulého storočia keď v 20 rokoch pacient HM bol eh, operovaný na eh, epilepsiu. Tento pacient nemohol si vytvoriť nové spomienky. Ale stále staré pamätky, eh, spomienky tam boli. Pamätal si detstvo, epizódy, nemohol však vytvárať nové. A takto odličujeme aj v iných modeloch my môžeme ovplyvniť len a krátkodobú pamäť. Takže už od 50. rokov minulého storočia vieme, že existujú rôzne formy pamäte, že pamäť sa ukladá do rôznych častí v mozgu a moje laboratórium pracuje práve na tomto. Priestorová pamäť, ak si chcete pamätať, ako sme sa dostali, ako sa dostali odtiaľto z parlamentu do, na stanicu, elektróly v hypokampe by nám ukázal, že práve táto banánovo formovaná časť e, určuje takúto činnosť. Podobne to vidíme na obrázku v, príklade s myšou. Veľký objav Johna O'Keefa vidíme e, tú trajektóriu Čierna je trajektória a v červenej farbe vidíte nervové bunky, neuróny, ktoré e, vždy, keď ma, myš je v tej danej lokácii, sa aktivizujú. Vždy, keď vrátite fotkana do, to, do toho, tejto krabice, tak bude mať bolesť presne na tomto mieste, takže takto funguje priestorová pamäť. Moje laboratórium sa nezaoberá len tú, o tú pravú časť hypokampu, ale aj modré bunky sú bunky, ktoré študujem za prostriedky IRC, Červené bunky sú tie bunky, ktoré vlastne vytvárajú hudbu, zatiaľ čo tie modré explodujú do niekoľko milisekúnd synchrone. Takže náš zaujíma, v akých molekulách, a preskočím túto priesvitku, sú aktívne v tých či oných bunkách To všetko mo- e, modulujeme a umiestňujeme do transgenetickej myši, aby tento celý orchestrion mohol synchronicky fungovať, je veľmi zložité. Bez ukazovátka vám to osvetliť. Od molekuly, cez bunky, cez siete, cez modulovanie, cez genetický model, cez tieto riadiace bunky, testovať správanie. Na ďalšej priesvitke vidíte, ako fungujú riadiace i modré bunky. Ak výjmeme určitý kanál, môžeme sledovať, že nemôžu už fungovať synchrone. Potom testujeme na myšiach krátkodobú pamäť a dlhodobú pamäť. Ako testujeme dlhodobú pamäť? pomocou osladeného mlieka a myš musí e, začínať AB alebo RB a za Maš, myš sa potom dozvie e, po týždne či mesiace e, fungovanie vidíme, že je tu vysoká chybovosť 50% a ako plinie čas, e, či už ju dáte na bod A alebo B, bude smerovať priamo k osladenému mlieku. Podobne je to aj s telefónnymi číslami. Hoci viete vytočiť na pokyn telefónne číslo, nebudete si ho pamätať na druhý deň. To vidíte na pravej strane, keď dáte e, myš do t tvaru blúdiska, a vrátite ju do o, druhého ramena, ktoré potom otvoríte. myš bude v podstate fungovať ako človek, bude sa, vôjde no, novým ramenom, pred, uprednostňuje e, to, čo je nové. A, a aby som si pamätala, že som bola v tom pravom ramene po tej modrej trase, na to treba mať čosi ako krátkodobú pamäť. Ak e, výjmeme tie e, molekuly, ktoré synchronizujú toto, tak e, myš nebude fungovať správne. Mutanty, ktoré sú takto upravené, nebudú fungovať na tých 100 či 90 v rámci ktorých fungujú zdravé myši. Toto sú nahrávky, ktoré ukazujú, ako fungujú jednotlivé bunky. Myš v tej krabici vidíte, že beží do, ak beží do kruhu, tak určitá bunka bude e, robiť e, výboje len v tejto časti, táto tuná a ďalšia inde. Táto bunka bude e, mať výboje len v tejto časti. Pri mutácii vidíte, že priestorová reprezentácia je menej presná. Vidíte, že dokáže stále formovať tieto e, bunky, ale v rozstýlenom množstve. Keď sa vrátite e, e, o deň, tak vidíte, že kontrolnej skupine sa stabilizujú tie bunky, ale u tých mutantov do, zostáva to rozptýlenie po vrátení po hodine, tak nie sú v stabilnej polohe, takže priestorová reprezentácia nie je presná, tieto bunky nie sú stabilné a to je dôvod, prečo priestorová pamäť je ovplyvnená. Posledný prístup ukazuje e, injektáž virálnu, pričom ďalšie časti mozgu zostávajú intaktné. Takéto výskumy sa diali v minulých rokoch a posledná moja priesvitka ukazuje, čo sa ešte dá urobiť. Ak toto je potkan alebo myš, môžete využiť e, vláknovú optiku, ktorú inštalujete do mozgu. Stimulovať ju môžete modrým svetlom a špecificky aktivovať len riadiace bunky, v myšiach, v potkanoch, ktoré počas týchto pamäťových te- textov sa správajú manipulovanie. Môžete manipulovať činnosť týchto buniek aktivovaním tých jadiacich buniek modrým svetlom. V podstate, takže čo? Na to, čo sme my dostali grant ERC, e, sme využili na študovanie pamäte a to vytváraním interferencie určitých kanálov v riadiacich bunkách, bunkách, ktoré sú zodpovedné za synchronizáciu, vytváranie stabilnej reprezentácie sveta e, pre mozog e, zvieraťa a my e, si všímame zmenu správania týchto zvierat len aby som vám vysvetlila veci jasne, robíme takéto výskumy a na ne potrebujeme veľa prostriedkov. Mám 22 ľudí v mojom laboratóriu, ktoré pracujú na tomto projekte. Projekt trvá 5 rokov, len aby ste vytvorili takúto manipulovanú myš, potrebujete 1,5 roka a tie štúdie trvajú 3 až 4 rokov, takže potrebujete také financovanie, ktoré je trvalé, potrebujete veľké skupiny, na jednej strane molekulárni biológovia, potom elektrofyzikovia a ďalší sú behaviorálni vedci. Takže musíte vedieť, ako prejsť od e, behaviorálneho molekulárneho výskumu až k výskumu, k štúdiu, kde využívate rovnaké štruktúry buniek, ale dokážete robiť paralely medzi fungovaním v zvieratách a v našich mozgoch. Ďakujem za vašu pozornosť. Äh, Ďakujeme len na, nie len za ohňostroj e, slov, ale aj za autentickosť, s ktorým, äh, kto, pri ktorej vidíme, že s peniazmi sa dajú robiť aj veľké veci. Ďakujem. Možno sa môžeme porozprávať, či by sme mohli ovplyvniť kolegov, aby vždy našli správnu sálu, E, na ktorej sa uskutočne točí ono stretnutie. Ale to bol len vtip. Ďalší kolega má slovo, doktor Mety. Thank you, Chairman. Uh, I'll address this uh, set of slides very quickly and I'll take... Ja budem hovoriť sa o, o ERC ako nástroj politiky. E, niektorí ľudia to označili ako zázrak ale myslím, že to nebol zázrak. To bola kombinácia silnej politickej vôle, inšpirácie a e, zanietenia a tiež tvrdej práce kolegov z agentúry. Pokiaľ ide o sedmirancový program, e, sa, tam sa predpokladá e, revízia ERC a tak vznikla skupina na vysokej e, úrovni. E, a je predsedom je pani e, Frageba. Tieto rozhodnutia prijala komisia. z toho vyplynul akčný plán a cieľom bolo, aby RC bol mladou štruktúrou pevnou štruktúrou, ktorá by bola konkurencieschopná e, podobným e, zariadeniam vo svete. E, implementovali sme niekoľko opatrení, vytvorili sme stály identifikačný výbor, zjednodušili sme administratívne postupy, zamerali sme sa na proces evaluácie ktorý je veľmi rozhodujúci na to, aby sme zabezpečili excelentnosť ERC. Pracovali sme veľa aj na informačných e, technológiách pre užívateľov, e, na postupoch, tiež na právnych textoch a tieto úsilia smerujúce k zjednodušeniu, e, tie sa venovali vlastne toho zvyšku toho obdobia e, e, 7. rámcového programu. A tento snímok popisuje ďalšiu revíziu, pretože rada vo svojich záveroch povedala, že e, v roku 2011 e, musíme vykonať e, Ehm, ďalšiu revíziu a išlo vlastne o ďalšie investície do ďalšieho rozvoja ehm, inštitúcie. Teda ehm, tvorili sme novú, novú stratégiu. ERC e je úspešnou inštitúciou a každý ERC hodnotí ako veľmi úspešný program e, e, FP7. My sme vlastne spojili komisiu, vedeckú radu a e, snažíme sa zabezpečiť kontinuitu tohto monitoringu. Zaznamenali sme pokrok, ale sú tu aj niektoré veci, ktoré ešte treba riešiť a tie sa týkajú pre všetkým ďalšieho zjednodušenia a to je všeobecná téma FP7 a tiež e, ide o správu ERC. E, e, task Force sme vytvorili e, v decembri 2010. Pani profesorka Novotný je predsedničkou e, tejto Task Force. E, Máme tam ľudí z rady, právnych expertov, z komisie a ďalších. E, mali by sme predlžiť správu budúci mesiac a tam budú závery, ktoré priamo napojíme do definície e, budúceho e, strategického rámca. ERC je úspešný program, a prečo je to tak? Je to preto, eh, lebo eh, nie výskumu bez ďalších eh, krokov. Takže ERC je organizácia, ktorá sa ďalej stále učí, to je jej silná stránka. A ďalej pôsobí zmeny na dvoch frontoch v administratívnom živote a tiež typicky e, e, e, sa spoliehame na veľmi jednoduché modely a preto ponúkame jednoduchý prístup. Ďalším dôvodom je model správy, ktorý máme, pretože je tam vysoká miera autonómie ERC tiež požíva e, veľkú dôveru, takže pracujeme na báze dôvery a nie kontroly. A tiež máme schému z dola nahor. Tým ďalším frontom je dopad na národné systémy. A ERC vlastne pôsobí ako, ako istý rengen výskumných štruktúr v členských štátoch. Teda vďaka ERC e, regióny vedia, kde sa práve nachádzajú a čo majú e, ďalej robiť. Toto všetko prenesieme do plánovania ďalšieho e, rámcového programu a e, som rád, že vám môžem povedať, že komisia pozitívne reaguje e, na naše úsilie a vítame e, stanovisko, ktoré boli teraz e, vydané a môžem vás ubezpečiť, že vám podáme výsledky, ktoré sú očakávané. Ďakujem. Srdečne vám ďakujem. Teraz ešte je možnosť položiť niekoľko otázok. Pani Cizlik. Mohli by sme sa pokúsiť o stručne formulované otázky, aby sme do pol mohli skončiť. Pani e, Romana Jurán Cizli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za zaujímavé prednášky. Chcem sa e, pani profesorky Novotný opýtať, e, praje Povedali ste, že by ste si prijali viacej žien, viacej výskumníkov z prostredia mimo Európy, ale tiež aj z členských štátov Európy. Ja som sa pozrel na dokument, ktorý sme dostali pred vašou prezentáciou a vidím, že tu je naozaj slabé zastúpenie z niektorých členských štátov a niektoré sú nie je vôbec zastúpené. Vy ste spomenuli, že dôvodom toho je, je excelentnosť excelentnosť výskumníkov. Môžete nám povedať niečo viac o tých dôvodoch? E, robili ste nejaké vyhodnotenie týchto dôvodov a čo si myslíte, čo treba urobiť, aby sa zlepšila, zlepšilo zastúpenie výskumníkov z iných krajín? Povedali ste, že ešte stále je priestor na zlepšenie. Bolo by dobré, aby sme nestratili tie najlepšie mozgy z niektorých krajín. Mňa veľmi zaujala vaša prezentácia, najmä to vaše záverečné vyhlásenie, že tie výsledky eh, výskumu na myšiach sú aplikovateľné eh, aj na ľuďoch. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za tieto prezentácie. Nebola som na začiatku, ale v iných výboroch sa hlasovalo. Ja som s tým mala potom kolíziu. Jedna otázka, pokiaľ ide o ERC, blahoželám vám. Ehm, rozvinuli ste ERC, e posunuli ste ho dopredu. Mňa by zaujímalo, či budúci rozvoj, alebo ako vnímate možnosti budúceho rozvoja ERC a, a, a rozvoja výskumných programov a či bude podporovať e, e, zväzky excelentnosti. A potom e, otázka na pani profesorku Novotný, povedala to aj kolegyňa, teda tá on, analýza, prečo z niektorých štátov tam nikto nie je zastúpený, to, toto ma veľmi, veľmi šokovalo. Takže moja laická predstava je, že tých excelentných výskumníkov e, z niektorých krajín sme stratili a tí išli do iných, do iných krajín a pôsobia tam na univerzitách. E, ale mohli by ste teda preskúmať tie dôvody, prečo si myslíte, že z niektorých krajín je tak malo uchádzačov. To je dôležité. A čo si myslíte, ako by ste to zlepšiť pri ďalšom rozvoji e RC? A teraz EIT. Ja sa ospravedlňujem, ak sa opakujem, ale ktoré konkrétne výsledky e, môže IT poskytnúť a či sú tam už konkrétne výsledky a či s ohľadom na štruktúru EIT je potrebné niečo vylepšovať. Ale ty už odišli, ale postupíme vašu otázku. Kristian Eller. mám dve otázky. Myslím si, že parlament je krstným otcom tých, tohto inštitútu. Môj myšací mozog si spomína, že sme nemali trpkejšie rokovania o, ako tie o zriadovaní tohto inštitútu. Takže, takže ako je to vlastne s nezávislosťou ERC a aké ďalšie kroky um, možno urobiť, aby sme to podporili? Druhá otázka. V prezentáciách ste zdôraznili tému excelentnosti. Áno, tam bol veľmi, veľmi závažný spor, pokiaľ išlo o FP7. Teraz máme iné ťažiska, teda nehovoríme o excelentnosti, ale diferencujeme v diskusii zo strany e RTO, zo strany komisie, inovačná excelentnosť a vedecká excelentnosť. Takže Máme tu niekoľko nových definícií, ehm, hovoríme o vedeckej excelentnosti a e, tiež hovoríme o inovačnej excelentnosti, takže mm, do akej miery si myslíte, že to je zmysluplné takto to rozlišovať? A tá druhá otázka sa dotýka témy financovania. Podobne ako v ERC, e, v badáme, že za posledné dva roky sa minulo najviac zdrojov, takže otázka je, e, e, či to bude podobne v tom ďalšom e, rámci, že na začiatku pôjdeme dolu a, potom na konci pôjdeme zase hore. Takže ako môžeme zabezpečiť, aby sme, aby sme rozpočet mohli navýšiť. To je cieľ parlamentu, ale technicky ako ste sa venovali tej problematike, že pri dokončení tých programov máme veľmi vysoké financovanie a potom padneme dole a zase s veľkou námahou vstúpime, vstúpame hore, takže e, bolo by treba zabezpečiť lepšiu kontinuitu. Pani kolegyňa Kavalio. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať kolegom za prezentácie. Mám návrh a rád by som, poču, rada by som počúval váš názor. A jeden zo spôsobov, ako by sme to zlepšili 30,8 e, je veľmi málo. Samozrejme, jeden spôsob je zväčšiť rozpočet e, zo strany EÚ, ale na druhej strane druhá možnosť by bola na dobrovoľnej báze regióny a členské štáty budú financovať návrhy, ktoré boli úspešné, ktoré presiali istý prach kvality a týkajú sa ich regiónov. A to by mohli urobiť zo štruktúrálnych fondov alebo z európskych fondov. Samozrejme, to musí byť na dobrovoľnej báze, ale hm, keď niekto začne, tak tí ostatní by ne, nechceli už zaostávať. To by bol veľmi jednoduchý spôsob, ako e, rozvinúť e, európsky výskumný priestor. Každý z regionov by vlastne mohol využiť svoje finančné a administratívne práva. To, čo bolo spoločné, bolo vyhodnotenie na európskej úrovni. Takže treba zvýšiť konkurencieschopnosť v Európe a e, to by bol príspevok pre excelentnosť a tým by sa zlepšila kvalita nielen regiónu, ale celej Európy. A pritom by sa uplatňovali veľmi, veľmi silné e, kritéria excelentnosti a krajina by zároveň mala menej, menej administratívnej záťaže. Takže to by mohol byť zaujímavý návrh, e, ktorý by sme mohli prerokovať s členskými štátmi a regiónmi, aby, aby sa <clears throat> takto mohol lepšie financovať e, európsky výskum a, a granty e, Európskej výskumnej rady. Ďakujem. Pani kolegyňa Matias. Ďakujem, pán predseda. Aj ja sa chcem poďakovať za e, prezentácie a chcem sa vrátiť k jednej téme, o ktorej hovorila pani Novotny. A iní sa toho tiež už dotkli. Ide o tie úspešné kandidatúry z e, tých členských štátov, ktoré nie sú dostatočne zastúpené. Pretože to nie je len cieľ, to je nevyhnutnosť. Ide o to, aby sme zabezpečili väčšiu súdržnosť e, v takomto projekte. Je to projekt, e, ktorý všetci považujeme za úspešný. Európska výskumná rada je autonómna, ale práve preto sa chcem priamo pýtať. Politika a stratégia, ktorá sa teraz tvorí. Ako chcete túto problematiku riešiť a ako e, chcete dobehnúť to, čo e, nebolo v poriadku. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ja v mene mojej politickej skupiny e, chcem vyjadriť vďaku za prednášky a za vašu prítomnosť. Je to veľmi dobrá. Ďakujem aj za vašu prácu. Chcem položiť niekoľko otázok. Možno sú to skôr vyjadrenia istej neistoty z mojej strany. Pani Novotná, poznáte svet výskumu, svet vedy veľmi dobre a ja by som vám rada položila túto otázku. Čo si myslíte Eh, aké názory majú naši vedci eh, na existenciu tejto Európskej výskumnej rady. Myslíte, že vo vedeckej komunite eh, sa splnili tie očakávania a ciele? Pretože na to existujú rôzne názory. Takže ja by som rada vedela, Máte k tomu potrebné údaje? Nie ide o žiadosti, ale o výber. A potom ešte ďalšia otázka. Je to tak, e, aby ste to aj spomenuli, že všetky členské štáty pardon, teda nie všetky e, členské štáty využili možnosti, ktoré mm, poskytuje ERC. A e, e, je to tak, že sú na to rôzne názory. To by ale mohlo ohroziť funkčnosť výskumnej rady. Takže tam tiež treba vedieť, aký názor na to má vedecká komunita. Môžeme nájsť nejaké riešenie, aby všetci mali rovnaké možnosti, aby mohli preukázať svoju excelentnosť. Môžeme nájsť riešenie, pomocou ktorého by Európska únia získala základný model pre, pre svoje regióny a e, ja si myslím, že mm, je potrebné ešte ďalšie úsilie, aby sme boli úspešní aj v tejto oblasti ako všetkých ostatných. Pani profesorka Novotná, nech sa páči. Yes, I, I will... <clears throat> I have to speak from this Ďakujem pekne. Áno, budem hovoriť do tohto mikrofónu. Dovolte, aby som sa najprv zamerala na ten bod, ktorý tu najviac rezonoval medzi vami. Chcela by som vás ubezpečiť, že my sme rovnako presvedčení, že najlepšie vedecké talenty e, musíme nájsť všade v Európe, tam, kde je to možné. Tu chcem pripomenúť, že pani profesorka Monie sa narodila v, v Rumunsku, tam absolvovala časť svojho vzdelávania a teraz pracuje v Nemecku. Máme tu ešte stále takéto problémy v mnohých krajinách. Sú tu samozrejme osobné dôvody, ale pre nás je tu jedna vec jasná. Keď si pozriete, koľko sa v daných štátoch vynakladá na výskum a vývoj, ako fungujú univerzity, je tu silné prepojenie medzi tým, koľko štát vynakladá na výskum a znalostnú ekonomiku a počtom uchádzačov o granty z ERC. Je to tak, že keď mladí ľudia si nenájdu pracovné podmienky doma, hľadajú svoju možnosť, kde sa môžu realizovať. To znamená, že dôležité je konať v tejto oblasti a my apelujeme na každého, kto príde medzi na, k nám a chce sa zaoberať touto myšlienkou. My vždy zdôrazňujeme, že my sa riadíme iba excelentnosťou, my chceme nájsť tých najlepších, aby sa vykonával najlepší výskum. Toto je naša misia. Preto je skutočne veľmi pozbudzujúce tu vidieť a môžem tu citovať jednu veľkú krajinu, a síce Polsko, ktorá prednedávnom založila agentúru, ktorá funguje podobne ako Európska rada pre výskum a je tu snaha dosiahnuť úroveň, zvýšiť úroveň danej krajine a poskytnúť financovanie, čo by bolo porovnateľné s tým spôsobom výberu, ktorý by takto mal fungovať. Takže my, my pevne veríme z stredného hľadiska, takéto iniciatívy e, prinesú výsledky a mladí ľudia, keď uvidia podmienky vo svojej krajine, uvidia, že sa zlepšia, tak sa môžu vrátiť domov, samozrejme, ak sa tak rozhodnú. Po druhé, teraz otázka pani Carvalho. Som veľmi rada, že môžem skonštatovať, že toto sa už vykonáva, ale na dobrovoľnom základe. Po prvom protokole poskytovanie grantov zo strany Európskej rady sa povedalo, že tí, ktorí boli pozvaní na osobný pohovor, lebo my sme, sa, my sme mali pohovory s týmito uchádzačmi, tak tam bola taká vysoká úra, úroveň excelentnosti, že nemuseli museli prijať. Samozrejme, financovanie musí byť poskytnuté z národných zdrojov a sú tu štáty, ktoré v tom pokračujú, niektoré nie. To znamená, že je tu istá iniciatíva, a podľa môjho názoru štáty by si mali uvedomiť, že toto je dobrý spôsob, ako je možné doplňať a podporovať svojich vlastných výskumníkov, aby pokračovali v výskumnej činnosti. Potom ešte by som chcela povedať jednu vec. Chcela by som sa síce poďakovať za tú podporu minulosti, ktorú sme dostali zo strany Európskeho parlamentu, za to, že ste chceli posilniť nezávislosť eh, Európskej rady pre výskum. Tu by som chcela nadviazať na to, čo povedal pán Metie, a síce, že mnohé odporúčania správy pani Freiberger sa implementovali a teraz sa tým zoberá naša task force a výsledky budú prezentované na začiatku júla. Z tohoto hľadiska si myslím, že sme v minulosti mali viaceré, boli tu určité napätia, ale teraz tie vzťahy s výkonnými agentúrami sú harmonické. Skutočne máme pocit, že všetci spolupracujeme za spoločným cieľom a sú tu ešte nejaké štrukturálne problémy, ale tie vyrieši naša task force. Ešte by som sa krátko chcela venovať jednej téme, lebo je to veľmi zaujímavé, to je vedecká excelentnosť a výskumná excelentnosť. No, otázka tu je, kto posudzuje tú excelentnosť. Čo sa týka vedeckej excelentnosti, tak je tu porovnanie s inými vedcami, to znamená, že požiadate najlepších vedcov, aby aby vlastne posudili výsledky práce a čo sa týka excelentnosti v inováciách, vlastne to posudzuje trh a spoločnosť. Inovácie znamenajú, že myšlienka sa ujala, že to, sa to ujalo na trhu, je to nejaký produkt alebo proces, alebo keď je to spoločenská inovácia, tak to prijala spoločnosť. Preto z tohoto hľadiska máte niekoho, kto posudzuje tú excelentnosť v oblasti inovácie. A to bolo všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ešte pani profesorka Monie, veľmi stručne. Ja som chcela povedať, že ja keď som prišla z Rumúnska, vzdelávací systém tam bol taký výborný, že vlastne v Nemecku som preskočil dva ročníky a skončila som ešte v tom istom roku, ako som tam prišla, strednú školu. Takže ja mám taký pocit, že musím niečo vrátiť tej krajine, odkiaľ som prišla. Veľmi som sa snažila, išla som, bola som aj v Moskve, aj v Rumunsku, kde som sa snažila založiť určité vzdelávacie inštitúcie. U nás v laboratóriu máme 25 ľudí, 18 z nich je zo zahraničia, z východnej Európy, všetkým to má z Talianska a Francúzska. Ten problém, ktorý tu je, že väčšina ľudí sa nevráti domov. No, takže je dôležité niečo spraviť tej krajine, aby sa tam prilákali ľudia. Títo ľudia pracovali v mojom laboratóriu, potom aj v inštitúte Maxa Plancka a tak ďalej. No a ja som bola skutočne prekvapená, ako to celé funguje, keď som navštívila výskumný inštitút Budapešti, v mojej oblasti výskumu inštitút Budapešti, ktorý je skutočne na najvyššej úrovni, môže konkurovať akýmkoľvek medzinárodným inštitútom, majú skutočne najlepší výskum v danej oblasti vedy, takže je možné sa uchádzať o rozličné typy grantov. Majú tam viacerých ľudí, ktorí sú podporovaní Európskou radou. Takže je určitá možnosť prilákať späť tých ľudí, treba sa snažiť. Nemecko vlastne zažilo to isté, stratilo veľmi veľa ľudí, ktorí odišli do USA a toto je určitá šanca ich získať späť. Nemecko veľmi intenzívne pracuje, aby pod, podporu ľudí, aby sa uchádzali u Európskej rade pre výskum Neprebieha to ešte tak, ako by ste želali, ale samozrejme sú tam určité možnosti, je nutné konať v týchto krajinách, aby ste tých ľudí prilákali späť. To sú tí ľudia, ktorých my sme vlastne zaš- zaškolili, pripravili, vzdelávali. Dovolte, aby som ešte niečo dodala. Za každým človekom, ktorý dostal grant od rady, sú tu 4 a 5 ľudia, ktorí využívajú tieto prostriedky alebo časť e, grantov ide na mzdové náklady. Sú tu ľudia, ktorí skutočne pôsobia veľmi internacionálne, takže keď vidíte čísla, treba sa vynásobiť krát 4 krát 5 a potom máte vlastne celú budúcu generáciu výborne pripravených výskumníkov, ktorí pracujú s najlepšími ľuďmi, ktorí dostali granty od ECR to sa dostávam k vašej otázke, že vlastne máme obrovskú kredibilitu v vedeckej obci. Toto je naša silná stránka, sme tam silne zakorenení, my pre nich pracujeme a vedecká obec si to veľmi váži. Pevne veríme, že môžeme vrátiť spoločnosti to, čo sa do nás investovalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Boli to opätovne veľmi kompaktné informácie, potešujúce. Pani profesorka e, Novotný, dámy a páni, ďakujem pekne. Podľa mňa to bola výborná myšlienka sem priniesť niekoho, kto skutočne je tak povedz na druhej strane, kto vlastne tak povediac má prospekt z toho celého systému. To je výborné. A tu vidíme, že táto Európska rada pre výskum je veľmi dobrá vec Ďakujem pekne a dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Ja, Es geht weiter in der Forschung und zwar kommen wir jetzt zu Punkt. Výborne, teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, k bodu číslo 11, na kniha od vízie k prežitostiam vytváranie spoločného strategického rámca pre financovanie výskumu a inovácie EÚ. Pani Matias ako spravodajkňa má slovo ako prvá, nech sa páči. Ak chcete, môžete sa vyjadriť. Obrigada, Sr. Presidente. Não me tente tirar a palavra, por favor. É claro que quero. Srdečná vďaka, pán predseda. Ja sa pokúsim byť podľa možností čo najstručnejšia. Naša diskusia, ktorá tu prebehla, bola veľmi zaujímavá. A vlastne sú tu určité veci, o ktorých sa hovorí dnes už dobre, je to strategický rámec, inovačný plán, viacročný rozpočtový rámec. A teraz by som krátko chcela načrtnúť niektoré všeobecné body. A tieto sú vlastne základom toho návrhu, ktorý by som tu dnes chcela prezentovať. Chcem povedať, že nebudem hovoriť o detailoch. Takže na úvod by som chcela povedať, že táto diskusia je veľmi dôležitá preto, lebo je nutné zohľadniť eh, finančnú, finančný výhľad, je to aj nevyhnutnosť vytvoriť určitý finančný rámec, ktorý je primeraný pre výskum, výskum a inovácie sú jasnou časťou toho, čo my voláme európska pridaná hodnota. A to, čo čím sa zaoberáme už dlhú dobu, je to, aké opatrenia musíme prijať práve preto, aby sme dosiahli túto európsku pridanú hodnotu. Tá cesta e, nie je iba jedna, sú viaceré možnosti. A ja by som chcela predniesť taký alternatívny návrh k zelenej knihe. Máme tu nástroje, programy financovania rozličných účastníkov, ale to, čo nám chýba, je ešte mm, preklenúť určité nedostatky, určité medzery. Preto je dôležité to doladiť, vypracovať nové definície, ktoré zohľadnia to, čo sa tu už v parlamente viacejkrát spomínalo. Zjednodušenie výskumu, nájsť aj dočasné riešenia. To sú všetko tie správy, ktoré sa zoberajú touto témou a ktoré garantuje určitú kontinuitu. Tu. Dôležité je mať spoločnú líniu Európskeho parlamentu. O čo tu ide? Tak samozrejme vychádzame z zelenej knihy Európskej komisie, a ide tu o tri finančné programy, rámcový program, Takže dôležité sú tieto nástroje, potom samozrejme štrukturálne fondy, vzdelávacie programy, ktoré investujú do inovácia vzdelávania. Môžeme sa myslieť nad tým, ako by sme to mali na novo upraviť, aby sme získali ten potrebný strategický rámec. Nejde o to, aby sme tie veci nechali nejako osamotené, je dôležité to dať pod spoločnú strechu, vytvoriť spoločný strategický rámec. A na to je nutné spojiť tie prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Myslím si, že je iste dôležité, že sme sa snažili aj doteraz jednotne riešiť veci, ktoré boli rozdielne. Tak napríklad Ide tu o to, že k univerzitám sa pristupuje tak, ako malým a stredným podnikom. Chcela by som povedať, že je dôležité to riešiť tak, že jednotlivé nástroje je nutné uplatňovať pre špecifické cieľové skupiny. Tento prístup musíme posilniť a musíme umožniť dosiahnuť to, čo voláme európska pridaná hodnota. V niektorých veciach musíme ešte pracovať, musíme sa zahlbiť a ja som tu chcela priniesť určitý návrh, lebo však teraz sa nachádzame vo fáze diskusí. Preto som sa snažila aj načrtnúť pár všeobecných línií. A sú tu otázky, ktoré si musíme nevinutne položiť. Zelená kniha sa týka veľkých výziev ako je konkurencieschopnosť, centra excelentnosti a tak ďalej. Myslím si, že sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré si musíme ale v tejto súvislosti položiť. Ak teda hovoríme o orientovanom výskume, o excelentnom výskume, tak samozrejme na to potrebujeme potrebné finančné prostriedky. Akým spôsobom chceme dosiahnuť tento cieľ? Tu ide o to, aby sme tu mali uchádzačov, aby to boli formuláre a samozrejme tie návrhy, tie žiadosti musia byť odôvodnené. No a potom otázka, aké výsledky to vlastne vidíme v tejto oblasti. Výsledok pre výskumníka môže byť isté uznanie jeho činnosti, prevzatie jeho návrhu zo strany nejakej obchodnej spoločnosti. To znamená, že ten výsledok e, sa môže považovať za istú formu e, tovaru. V rámci aktuálnej hospodárskej krízy sa ukazujú, že medzi jednotlivými národnými hospodárstvami sú čoraz väčšie rozdiely. Ale jedna vec je čoraz jasnejšia a síce, že ide tu o to, čo vlastne znamená európsky projekt kohézie. Myslím si, že na tomto je nutné ešte dostatočne pracovať. Ide tu o nástroje, ktoré musíme oddeliť od kohéznych fondov. Podľa mňa toto malo ostať oddelené aj naďalej. To znamená, že sú to podľa mňa dve rozdielne veci, ktoré nesmieme eh, nejako mm, premiešať na druhej strane musíme postupovať tak, že ide tu o prístup k zdrojom. To musíme zabezpečiť. 50 štipendií a rozličných príspevkov e, smeru, smerujú do vzdelávacích inštitúcií. A v dnešnej Európe musíme zabezpečiť to, aby tie členské štáty, tie regióny, ktoré sú nedostatočne zastúpené, dostali špecifickú podporu. Tým myslím nové členské štáty, ako aj štáty na juh Európy. To je predsa všeobecne známe. No a potom ešte ide tu o účasť, o to umožnenie účasti. Na to je samozrejme dôležité zohľadniť špecifika jednotlivých štátov. Zatiaľ je to ešte pomerne zložité, je samozrejme možné diskutovať o detailoch, ale ja som sa snažila jednoducho spraviť určité porovnanie medzi jednotlivými oblastiami. Je tu o výskum, inovácie a potom tu ide o sociálne inovácie, o inovácie, ktoré sú trhovo orientované. Prvá úroveň je je v podstate poskytnúť možnosti, schopnosti a potom samozrejme e, financie. Potrebujeme tu mať rozpočtové riadky pre rozsiahle projekty, ako je Galileo ITER, to samozrejme. Sú to programy, ktoré možno aj prekračujú rámcový program. Čo sa týka technológií, máme tu určité možnosti a potom tie úvery alebo tie príspevky, ktoré sa poskytujú to je tiež veľmi dôležitá téma. Niektoré sa týkajú iba veľkých projektov. A rámcový program. Tu ide o projekty, ktoré sa týkajú možnosti poskytovania finančných nástrojov, ktoré sú cielené finančné toky. Potom je to druhá úroveň, Ide o to, aby sme najlepšie využili potenciál. To znamená, že musí to byť rámcový program, ako aj hodnotenie výskumu. To, čo potrebujeme, je dostatok času. Potrebujeme kapacity na interdisciplinárny výskum a takto musíme posilňovať spoluprácu. Európska rada pre výskum je určitým fórom, ktoré spája Ide o to, aby sa tu stretli rozličné disciplíny, aby sa spojil potenciál v jednotlivých oblastiach a takto je nevyhnutné nájsť aj finančné prostriedky, ktoré môžu byť použité na výskum v daných oblastiach alebo ako štipendia. Dôležitá je mobilita ktorú je nutné posilniť. Samozrejme, na to sú potrebné isté podmienky a pre všetkým je nutné myslieť na účasť žien. To znamená, že sociálna dimenzia výskumu je veľmi dôležitá. Častokrát sa na toto zabúda. Potom je tu tretia úroveň. To je návrh, ktorý sa viac orientuje na, tak povediať trhové vzdelávanie. Tu ide predovšetkým o malé a stredné inovatívne podniky. Tieto sú ešte nedostatočne zastúpené, čo súvisí s tým, že primerané prostriedky nie sú ešte zabezpečené. Preto by som chcel navrhnúť vytvorenie nového finančného nástroja pre malé a stredné podniky. Mohla by to byť, tak povediac, Európska banka pre výskum, pre úvery, pre malé a stredné podniky. A to jednoducho preto, aby sa zohľadnili špecifika tejto formy podnikania. Bo my vieme, že sú to práve malé a stredné podniky, ktoré tvoria významnú časť európskej ekonomiky, tvoria chrbtovú kosť ekonomiky, ale nemajú ešte dostatočnú podporu aj keď v posledných rokoch malé a stredné podniky prispeli významným spôsobom k úspechu európskeho priemyslu. A teraz inovácie. Samozrejme, to je výsledok výskumu. Musí tu byť výskum a inovácie, ktoré sa orientujú na trhy. Musíme informovať aj verejnosť a musíme rozlišovať medzi rozličnými službami a skutočnými výrobkami, ktoré, ktoré, ktoré slúžia na sociálne účely. Musí to byť taký trhový prístup. Tieto návrhy, tieto štruktúry. A to by som tu chcela vlastne tak navrnúť do diskusie, by sme sa týmto zaoberali. Samozrejme, ak máte otázky, rada sa pokúsim zodpovedať, ale podľa mňa je toto určitá cesta, na ktorej sa nachádzame, práve preto, aby sme my spoločne ako parlament odovzdali naše stanovisko a vyjadrili sa k tejto téme výskumu a inovácií. Ďakujem pekne. A teraz rozpráva. Chcem privítať pána generálneho riaditeľa Pán Smith je tu sám osobne, je to pre mňa úžasné, že máte taký obrovský záujem o tieto otázky a že ste skoro vždy tu s nami. Pán Eller je prvým, ktorý má záujem položiť otázku. Nechcem e, začať s tými ponižujúcimi slovami, že e, poďakujem len tak slušnostne pani spravodajkyni. Nie, ja jej poďakujem úprimne pretože napriek širokému ideologickému rozpetiu celej témy e, tá správa je vynikajúca. Zvolila veľmi odvážny a múdry prístup. Sopár snať doplnkov. Poprvé, čo môže byť signál tejto zelenej knihy? táto zelená kniha e, vstúpi medzi nás uprostred rokovaní o viacročných rámcoch a to je tak trochu meritko toho, na akej úrovni zelenej knihy e, možno argumentovať. A preto treba ešte raz zopakovať aj smerom ku komisii a rade. Zhodli sme sa, že aj zelená kniha vyjadruje požiadavku že rozpočet na rámcový výskumný program by sa mal zdvor, zdvojnásobiť. Aby boli teda jasné posolstvá. A na druhej jedna z centrálnych vecí, ktorú sme spolu spracovávali, kde, a kde ste sa vy v dobre angažovali, že kým budeme pri substancii ďalšieho programu, že sme si zajedno v tom, že zjednodušenie je jedno z tých naj, najdôležitejších tém predtým, než budeme hovoriť o novom dizajne výskumného programu. Tretia správa je tá, že podľa mňa je dôležité, aby sme pri diskusii o témach, ako sú malé a stredné podniky, aby sme konečne hovorili aj o klamstvách v tejto oblasti. Dovolím si pochybovať o tom, že terajšia definícia malých a stredných podnikov vo svojej všeobecnosti a predovšetkým e, vďaka tomu, že vznikla vďaka štatistike, pri konkrétnych e, implementáciách vedie k tomu, že vlastne nefunguje. Pretože v určitých Ehm, rozsahu je to príliš malé. Sú tu príliš eh, inovatívne eh, prístupy vylúčené z tejto definície. Podľa mňa téma eh, malých a stredných podnikov je jednou z tých tém, kde musíme nájsť riešenie. A tu je dôležitá ešte téma Risk Sharing Facility, taký experimentálny prístup, ktorý treba podporiť. Jasné však je, že pokiaľ ide o túto facilitu, nesmieme dávať len veľké e, granty európskym veľkopodnikom, ale chceme, aby tento nástroj bol používaný diferencovane, aby boli národní sprostredkovateľia že v určitých oblastiach by bola takáto mal, me, me, v menšom rámci poňatá možnosť, aby osobitne malé strad, a stredné podniky boli podporené. To je niečo, čo musíme ešte diskutovať. A ešte posledný aspekt. Myslím si, že sme s komisiou do uh, veľkej miery na rovnakej ceste, ale táto cesta definuje tú zelenú knihu a vieme, že komisia má aj ďaleko siahlejšie úvahy k tejto téme. A najdôležitejšia vec, alebo dve veci. Poprvé téma inovácie. Sme pripravení túto tému ďalej sledovať. Ale treba definovať, k čomu to vedie ak je to ďalší vágny zastrešujúci termín, tak nie sme pripravení pri ERC to, tú vedeckú excelenciu ponímať ako primát a relativizovať ju tým, že treba aj in, dodať aj inovácie. Ďalšie je otázka zhrnenia programov do takého spoločného programu evolúcia FP7, FP8. Treba jasne povedať, že by sme to nepodporovali, keby týmto spôsobom bolo združený neskum a združený výskum. Centrálne témy Európskeho výskumného programu. Je tu veľký odpor z parlamentu, keď toto skúmanie sa nejakým spôsobom spochybňuje aj celá otázka kooperačných programov. Myslím si, že z terajšej situácii máme tu dobrú správu, ktorá môže pomôcť realizovať diskusie pri rozpočtovom procese, ale my by sme sa mali koncentrovať na tie dôležité posolstva. Chcem však aj ukázať, že tento spoločný parlament tu je veľmi dôležité, pretože pri FPS 7 sme boli veľmi slabí, príliš neskoro sme vstúpili, neboli sme si v mnohých veciach, ja, e, nebolo nám všetko jasné. My za EPP spoločne s kolegami z, od socialistov sme e, zaviedli nový termín v zelenej knihe Stairway to Excellence, schody k excelentnosti. Je to pokus parlamentu tú participáciu nových krajín nejakým spôsobom zvládnuť. A tu sú zahrnuté obe, obe veci. Na jednej strane to, že chceme zostať pri excelentnosti a na druhej strane, že hľadáme stredné cesty, participácia nových krajín posilnenie tejto participácie. Kompromis však znie, že zostaneme u tej excelentnosti, lebo všetko ostatné by dalo, by spochybnilo všetko ostatné. A kompromis je aj preto dôležitý, lebo musíme dávať pozor. Ide o excelentnosť v nových krajinách, ale nejde o to, aby z, for, z výskumného programu bol kohezný program, to chcem zopakovať. Jedna z centrálnych častí pilierov našeho politického postoja, vaš, pokiaľ ide o rámcový výskumný program, pretože nie všetky programy môžu ísť do kohezie. Európa musí byť medzinárodne konkurencieschopná a medzinárodná konkurencieschopnosť už tam kohezia nie je témou tam je konkurencia s Áziou a Severnou Amerikou. Ale Stairway to Excellence nie je len nový termín, ale v zelenej knihe sú konkrétne návrhy, môžu byť, že by tu mohol byť spoločný postoj, spoločný nielen E15, ale E27, aj tu v parlamente. Sú za to, aby sme vyslali substantívny signál k inováciám a výskumu Európe, substantívne navršenie prostriedkov pre FP8. Ďakujem. Pani kolegyňa Ford. Ďakujem. Naozaj by som chcela vám poďakovať za vašu úžasnú prácu, výborný výskum, inovácie. Len rýchle komentáre k povedanému. Veľmi ma frustruje množstvo práce, ktorú sme odviedli na, práci, na správe pani Karavajo. Tu sme boli takí jednotní, tak sme to podporili. A potom komisia to tak málo vzala do úvahy. Dúfam teda, že terajšiu prácu, ktorú robíme, komisia vezme do úvahy, pretože zriedka, kedy parlament má uniformný názor, ale toto bolo jednomyselné rozhodnutie. A zjednodušenie je také dôležité na zabezpečenie toho, že správne peniaze smerujú na správne miesto. To však neznamená, že prostriedky by sa mali vyplývať, vyplýtvať. Zo pár bodov k správe. O tom sme diskutovali. Mali sme cieľ a našim cieľom vlastne není zvýšiť e, na 3% výdavky e, na výskum a vývoj. To je len prostriedok. Cieľom je zvýšiť výskum a inovácie z dvoch dôvodov. Aby sme e, nabudili rast, aby sme my boli naozaj tým meritkom a po druhé e, vysporiadať sa s výzvami pre túto i budúce generácie. A preto musíme zvýšiť naše výdavky na výskum a vývoj. Ale to je teda výsledok. A jedna z vecí, keď som hovorila s vedcami a výskumníkmi, prečo bol taký výskumný, je, že spolupráca prebiehala nielen naprieč krajinami, ale aj spolupráca s priemyslom, verejný sektor. To všetko podporilo, aby to bol úspech, aby sa daňové prostriedky dobre využili. Veľa hovoríme o malých stredných a podnikoch, Majte však aj na pamäti, že nemusíme odrážať aj veľké podniky. Musíme zabezpečiť, že keď je dôvod, odôvodnený e, dôvod, prečo pod, podniky veľké majú prost, e, dostavujú prostriedky, tak treba to nepodceniť. Keď hovoríme s malými a strednými podnikmi, jeden z úžitkov, ktorý sa im často páči, že majú možnosť spolupracovať s veľkými podnikmi Takže sa dotknú tej veľkej scény, tak povediac. To je dôležité. Excelentnosť áno. Veľmi citlivo ste sa vysporiadali s touto témou. Naozaj sa potrebujeme za, zamerať na to, inak nedosiahneme rast inovácie. Ten koncept Stairways to Excellence, áno, treba ľudí naozaj nabádať, aby boli excelentní. z rôznych regiónov. Pre mňa je dôležité je vzťah so štrukturálnym a kohezným fondom. Sú tu súčasti bohatších krajín, ktoré prijímajú štrukturálne a kohezné fondy, takže menej dávajú do tohto programu, lebo majú z kohézie peniaze. Podľa mňa Treba sa zameriavať naďalej na excelentnosť, aby prostriedky fungovali inteligentne v terajšej situácii ekonomiky, aby fungovali dobre aj medzi jednotlivými fondami. A páčia sa mi niektoré vaše poznámky o soft loans. Tieto, tieto poznámky. trošku pre, medzi jednotlivými časťami správy. Chápem, že chcete využívať mladých vedcov. Takže, ale nezabudneme aj na tých, ktorí tu e, pracujú dlhšie. Aj starší ľudia zostávajú pracovať. Takže pozor na jazyk, ktorý používame mladý proti starým, aby sme neodradili e, starších nad tým sa zamyslíme. Chcela som ešte zdôrazniť komisii, pretože tá určite načúva. Zo pár častí ku koncu správy doložky 25 e, zabezpečujú, aby sme si zdieľali informácie 22-25 srdci by mal naďalej zostať program kooperácie 27, rovnováha medzi prístupu z dola a prístupu z hora. To je veľmi dôležité. A 28. Vyzývame k medzinárodnej spolupráci, kde je to vhodné, pretože RC nám dnes e, ukázalo projektom, musí to byť len tam, kde je to primerané. Len kde je to primerané. Niekde môže medzinárodná spolupráca pomôcť excelentnosti, inde nie. Navrhnem zo pár pozmeňujúcich návrhov, k článku 15 a k týmto spomínaným doložkám, pokiaľ ide o čo robíme vlastne s kariérami výskumníkov. Snažíme sa vizualizovať, čo robíme? Musíme sa pozrieť na to, do akej miery majú naši, naši výskumníci pokušenie ísť uh, von do zahraničia, lebo láka ich Amerika, Čína. Pretože naši vedci musia mať tie príležitosti, tú flexibilitu, ktorú potrebujú. A to nie je len otázka tých starých fráz, ktoré hovoril, že sú to e, zložití pracovníci prekérni. To, to ešte len stiažuje situáciu. Budeme inovatívni, budeme spolupracovať a dúfam, že budeme aj vyslyšaní. Ďakujeme. Pani Madurel. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať pani Maties za jej vysvetlenia a chcela by som pripojiť zo pár poznámok, ktoré tu už zazneli a ktoré zdieľam. Poprvé, by som sa chcela vyjadriť k financovaniu. Myslím si totiž, že keď pôjde o nový 8. spoločný strategický výskumný finančný rámec a ak budeme chceť pokračovať naozaj v tom, aby sme zakovali náš sociálny model, tak je nevyhnutné, aby sme nielen navýšili fondy určené do politiky, výskumu a inovácií, ale že aby sme to robili s čerstvými prostriedkami. Čiže nielen prerozdeľovať prostriedky od inakiaľ, ale navrhnúť, aby skutočne do našeho rozpočtu sa navýšili prostriedky. Domnievam sa, že je to naozaj základná premisa a len na jej základe môžeme diskutovať o 8. E, výskumnom rámcovom programe a súčinnosti s ďalšími komunitárnymi programami. Domnievame sa, že toto je pani Matias jasné, poukázal na to aj pán Ehler, a je to určite niečo, čo by sme mali podporiť v rámci všetkých našich politických skupín. Tiež by som rada poznamenala zo pár slov k štruktúre, ktorú by sme si želali do budúceho rámcového programu. Pokúsim sa urobiť to telegraficky. Potrebujeme rámcový program s otvorenejšou štruktúrou, so širším, širším a multidisciplinárnejším postupom programu, aby sme tu mali ten prístup z, zo spodu na vrch. Čiže väčší rámec, ktorý by umožnil, aby to boli skutoční vedci, vedci sami, ktorí by mohli navrhnúť, aké konkrétne problémy treba riešiť. Tiež by sme mali znovu uvažovať a hľadať nové formy, ako viac zapojiť malé a stredne veľké podniky túto rezervu 15% pre nich by bolo treba zachovať a tiež by sme mali riešiť aj dôležitú otázku, ktorá ešte nie je doriešená a kde máme ešte naozaj obrovský manevrovací priestor, aby sme zahrnuli nové myšlienky. Treba vytvoriť takú štruktúru, a na to už poukázali kolegovia, a ja sa pod, podpisujem, ktorá by nám umožnila prilákať rizikový kapitál určité stimuly na prilákanie cezhraničného kapitálu s účasťou na vnútroštátnych e, častiach, ale i aj s podielom komunitárnym. Už tu odznelo, že treba hľadať zjednodušenie v rámci celého tohoto rámcového programu, aby sa posilnila transparentnosť, dôvera s jasným súborom komunitárnych pravidiel, a s ďaleko menej komplikovanými procesmi, ktoré by tiež mali mať rýchlejší postup. Takisto si myslíme, že treba posilniť kooperačný element, ale nie len pre veľkých aktérov našich spoločností, to už tu bolo zaznelo. My nesmieme zabúdať aj na základný výskum, na možnosť rozvíjať také projekty, ktoré by nemali konkrétne preddefinované zadania a témy. A pokiaľ ide o ERC, a to už tu tiež zaznelo, nechceme opustiť excelentnosť, chceme hľadať takú formu, aby vedci zo všetkých, čl- vedci zo všetkých členských krajín mohli obdržať prostriedky ERC zodpovedajúce e, ich výskumu, aby tu nebolo riziko ohrozenia dobrej povesti, ktorú zatím ER, zatiaľ ERC má vo vedeckej obci. A pokiaľ ide o mobilitu, nuž, treba tu hľadať také možnosti pre podporu mobility, hlavne v priemysle. Ja sa domnievam, že by sme mali trvať na posilnení štrukturálnych fondov plynúcich do nových infraštruktúr, posilniť otvorený prístup zo strany vedeckej obce i zo strany priemyslu na medzinárodnej úrovni a propagovať medzinárodnú kooperáciu. V prvej diskusii, ktorú vedieme dnes, by som rada tiež povedala, že sa domnievame, že koherentným spôsobom by sa mal zohľadniť aj sociálny dopad vederskej a do, e, inej spolupráce a to by malo naozaj plynúť naprieč všetkým a keďže nemáme veľa času, skončím v tomto bode a ďakujem mnohokrát. Ďakujem pani Kovalio. Uh, you, uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Ja chcem najprv vyjadriť vďaku pani Merzia Matias za skvelú správu. Väčšinu tém už e, spomenuli moji kolegovia, ale ja e, sa obmedzím na tri body. Veľmi e, sa mi páčila tá štruktúra v troch úrovniach ale podľa mňa EIT by nemalo byť v tej prvej úrovni. Um, to o tom ešte musíme diskutovať. Potom vítam to, čo už odznelo zdvojenie financovania a tu by som rada predstavila nový koncept, ktorý sme e, prezentovali aj v správe ŠUR a to bol kompromis a dúfam, že sa pozitívne odhlasoval. A tam ide o žiadosť o lepšiu správu e, financovania výskumu v Európe. Hovoríme e, o hospodárskej správe a tam máme dobré skúsenosti a môžeme to E, preniesť do financovania výskumu. Na európskej úrovni musíme zabezpečiť, aby členské štáty prispeli e, svojim dielom do financovania výskumu a, a aby vytvorili podmienky pre súkromné investície do výskumu. E, tam je možné samozrejme lepšie využívať e, štrukturálne fondy a to ale závisí na prioritách členských štátov a lepšia správa e, v tejto oblasti by, to, e, by tam pomohla. Takže e, to sa týka budúcnosti a o tom bola reč už v správe ŠUR. Ďakujem Melisa Matias za Ehm, <clears throat> tie e, témy týkajú sa zjednodušenia. Tam e, nie je veľa podrobností, pretože na to nebolo miesto, ale ehm, my by sme radi podali niekoľko pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o návrh zjednodušení, ktoré ešte komisia neimplementovala. Ale musíme v týchto pozmeňovacích návrhoch jasne povedať, že zjednodušenie neznamená, že budeme rovnako zaobchádzať e, s e, inštitúciami, ktoré majú e, inú povahu ako univerzity a stredne malé podniky. A to je z mojej strany všetko, pretože väčšinu už spomenuli moji kolegovia. Pani Merkis. Ďakujem, pán predseda. E, ďakujem kolegovi, kolegyni Matias za jej ambiciózny návrh. Je tam množstvo vecí, na ktorých sa zhodli, e, Inovácia napríklad, to musím spomenúť. A Tiež vysoko hodnotím to, že e, komisia mnohé z tých tém e, zohľadnila. One Stop Shop, pokiaľ ide o zjednodušenie prístupu k programom, to je vec, s ktorou súhlasím e, s kolegami. Zjednodušenie a defragmentácia, to sú veľmi dôležité úlohy v kontexte výskumných programov. Naozaj musíme E, zjednodušiť prístup k týmto programom. E, ten návrh One Stop Shop e, bol zohľadnený a mm, podobne inovácia nemusí vždy znamenať technologickú inováciu. To môže mať aj sociálne dimenzie alebo iné dimenzie. Je potrebné integrovať politiky medzi výskumnými inováciami, štruktúrálnymi fondami a špecifickými programami. Samozrejme musí tu byť zacielenie na výsledky a tie výsledky musia predstavovať sociálne výzvy. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa dôležitá, je zainteresovanie občanov do celého procesu. Ak výsledky sa neuplatnia na trhu a ak občania nebudú zainteresovaní, tak potom sme zlyhali eh, pri dosahovaní našich cieľov. A my musíme eh, znamenať prínos, zaznamenať prínos pre spotrebiteľov. Potom ambícia zdvojnásobiť rozpočet, áno, to je dôležité, áno, potrebujeme to, ale chcem dodať, že áno, môžeme o to zápasiť, ale všetci si uvedomujeme, že súčasné okolnosti e, to asi neumožnia. Takže ja to naplno podporujem, pokiaľ ide o získanie viacej prostriedkov pre výskum, ale e, čo sa stane, keď sa budeme musieť rozhodovať? Čo keď e, nedosiahneme zdvojenásobenie rozpočtu? Tak potom sa budeme musieť rozhodovať, čo podporíme a čo nie. A myslím, že o tom by sme mali dlhšie diskutovať, takže možno, že e, spravodajkňa by e, k tomu mohla niečo povedať. Áno, všetci môžeme mať nejaké e, návrhy, kde získať väčšie peniaze a mohli by sme zachovať neutralitu rozpočtovú, ale ja si myslím, že je veľmi zaujímavé, keď e, pani Matieš hovorí aj o dôvere. Musíme byť tolerantnejší, keď ideme do rizika. A tie rizika potrebujeme, musíme sa na nich púšťať, musíme byť e, e, pripravení absorbovať tieto rizika. A potom tá posledná téma, teda projekty z, hola, z dola nahor alebo z hora nadol. Ja súhlasím s kolegami, keď hovoria, že najmä teraz stredné malé podniky a najmä startupy, tie musia byť zainteresované toho systému. A e, sú veľké rozdiely medzi e, strednými malými podnikmi a tiež e, startupmi. A potom mám niekoľko otázok, možno, že by to pani spravodajkňa mohla zodpovedať. Už sme komisiu požiadali, aby poskytla väčšie zdroje pre zdieľanie rizik pri financovaní chceme to zvýšiť z 1 na 5 miliárd a to je potrebné ako rizikový kapitál. A ke stanovisko k tomu má spravodajkňa? Máme teda výskum, inováciu a oba dokumenty naznačujú, že sú tam iné stanoviská. Ja sa teším na ďalšie diskusie k týmto témam a chcem povedať, že inovačná politika sa líši od výskumnej politiky, ale obe potrebujeme. E, Christian Eller, nech sa páči. Chcem ešte dodať k tomu, že už dnes to musíme sformulovať. V zelenej knihe bol spoločný názor, že európske veľké projekty musia byť vybrané z ďalšieho budúceho rámcového programu. My sme utrpeli niekoľko porážok, pretože v 7. rámcovom programu sme boli e, ochotní mnohé veci integrovať, hoci sme vedeli, že, e, sme, e, že to nebude možné financovať z rámcového programu. Takže tá skutočnosť, že bude oddelená položka pre veľké projekty, tak Galileo GMS a v tie výskumné programy sú rozhodujúce, lebo inak nebudeme schopní eh, v budúcnosti eh, financovať nejaký program a potom eh, pripraviť sumy veľkého objemu, ktoré budú, ak ich nezabezpečíme, znamenať veľké obmedzenie týchto programov. Takže my nechceme tieto projekty ohroziť, ale musíme si povedať pravdu. Takže buď tie projekty nebudú existovať v budúcnosti, alebo budeme mať e, samostatnú položku, lebo z bežiacich projektov sa to nedá financovať. A generálny rediteľ trpezlivo počúval a ak by si prijal, tak mu dám teraz slovo. Pán Smic. To je veľmi milé od vás. A z našej strany chceme poblahožovať pani Matias za prvý návrh správy. Je to veľmi zreteľné, k veci a myslím, že to vychádza z auditu, zo správy o FP7 a tiež na správe o zjednodušení a tiež e, na práci pani Merkis o E, únie inovácií a tiež o prepojení medzi e, štrukturálnymi fondmi a rámcovým programom. E, je tu počiarknutý význam stredných malých podnikov a tiež schody k excelentnosti. To sú veľmi rozhodujúce témy. Ženy vo výskume, ženy v podnikaní. Takže dotkli ste sa veľkého počtu rozhodujúcich tém. Pokiaľ ide o štruktúru a tie tri piliery, piliere, viete, že v zelenej knihe máme trošku inú štruktúru, ktorú sme e, vytvorili, ale obe sú dobré. Ale jedna téma, ktorú chcem e, otvoriť, e, je rozvoj kapacity a e, tu zmýšľam podobne ako pán Elert. Takže nemôžeme miešať e, e, e, výskum a kohezné fondy. Tieto názvy sa musia revidovať, teda tu musí byť komplementárne medzi týmito dvoma politikami, ale nechceme duplikovať a vytvárať subsidiaritu v Zelenej knihe hovoríme o troch pilieroch. Posilnenie vedeckej základne, potom to druhé je venovať sa dôležitým výzvam, klimatické zmeny, nedostatok materiálov, zdroje a um, potom uh, ďalší hráči. Pokiaľ ide o integráciu SIP. Myslím, že eh, ak sa pozrieme na predchádzajúce správy, tak e, tam sa jasne hovorí, že musíme prepojiť e, výskum a inovácie. A e, tam tu, tu myslím, že sa eh, hovorí o SIP eh, takým spôsobom, že by sme to mali prehodnotiť. Takže my musíme trvať na tom, že inováciu a výskum treba prepojiť, eh, aby to zodpovedalo trhu. A tiež by to malo byť v línii s predchádzajúcimi správami, ktoré boli schválené jednohlasne. Pokiaľ ide o rozpočet, k tomu sa nebudem vyjadriť. Áno, to je úžasné počúvať, že chceme hovoriť o zdvojnásobení rozpočtu a teraz niekoľko poznámok e, o, zo strany poslancov. Pán Eller, e, ten, takže čo je úlohou štrukturálnych fondov a fondov pre výskum, tam by sa to nemalo prekrývať. A potom e, tie veľké projekty ITRE, Galileo aby boli e, financované z vlastnej položky a aby neboli financované z iných e, bežiacich projektov. Ehm, pani Ford hovorila o niečom, čo trošku zablelo, teda hovorí si o tom, že sme nehovorili o správe, alebo sme nereagovali na správu Coelio o zjednodušení, tak my sme sa snažili zbaviť už tých vecí, e, paušály a tak ďalej. Ale áno, samozrejme tá veľká zmena môže e, nastať až keď zmeníme pravidla pre, e, pre účasť. Takže my sme prejavili dobrú vôľu, to, čo sa dalo zjednodušiť, to sme zjednodušili, ale tie veľké zásadné zmeny, áno, máte pravdu, tak to príde až po roku 2013 eh, v novom spoločnom strategickom rámci. A to, čo ste eh, zdôraznili, áno, spolupracujúci výskum eh, musí byť základom budúceho strategického rámca. Kolaboratívny výskum prepája vlastne rôznych partnerov z akademických inštitúcií, z podnikov Ehm, prístup z hora nadol, z nahor, tam musíme byť veľmi opatrní, ehm, nesmieme príliš e, trvať na prístupe z hora nadol, ale musíme rozvíjať prístup z dola nahor. A vieme aj, že tento prístup je veľmi dôležitý. Pani Madurel, ona e, hovorila o multidisciplinárite, to je veľmi dôležité, schválujem a tiež ste hovorili o stredných a malých podnikoch. Áno, 15-percentný cieľ. Ehm, musíme sa snažiť, aby sme to dosiahli. Teda tu je asi 20 tisíc podnikov, ktoré využívajú e, financovanie spoločenstva. To je rekordný počet v dejinách e, únie a musíme e, tento cieľ ďalej sledovať. Eh, áno, treba lepšiu správu, pokiaľ ide o eh, správu výskumných fondov. Členské štáty musia urobiť to, čo musia urobiť. To je nová myšlienka. To eh, je dobré. Áno, členské štáty naozaj musia plniť svoje záväzky a som ochotný o tom ďalej diskutovať. No a napokon pani Markis zdôraznila význam One Stop Shop a E, e, sledovať ďalšie iniciatívy e, inovačnej únie. Takže na záver niekoľko slov o zelenej knihe, kde sa nachádzame. Minulý piatok sme ukončili prácu na mailbox. Dostali sme na to veľa, veľa reakcií a nie len univerzity e, prejavujú záujem o svoje projekty, ale máme množstvo strategických dokumentov, kde ľudia naozaj e, zasadzujú to prepojenie výskumu a e, inovácie do širšieho rámca a kontextu. Takže toto bude základný pilier budúceho rámca. Väčšina ľudí podporuje potrebu eh, integrácie výskumu a inovácie, eh, posilnenie výskumnej základne. 10. júna eh, budeme organizovať veľké podujatie, ktoré bude sumarizovať doterajšiu prácu a budeme pre, prezentovať výsledky našich konzultácií a potom budeme čakať na vašu správu Eh, o ktorý sa bude hlasovať v septembri a potom začneme pripravovať eh, náš návrh spoločného strategického rámca a 30. novembra to budete mať na stole. Dostane to aj rada. Je to trošku, trošku eh, napätý rozvrh, ale čakáme teda výsledok hlasovania v septembri o vašej správe a samozrejme my začneme pracovať na tom, až keď budeme od parlamentu vedieť, aký je váš názor e, a ako sa pozeráte na budúcnosť výskumu v Únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A ešte na záver by som chcel povedať, že to, čo ste nám povedali, to naznačuje, že nás beriete veľmi vážne. A teraz ešte pani Matias má 1,5 minúty, ale skutočne maximálne 1,5 minúty, lebo sme prekročili stanovený čas. A jednoducho musíme byť férovi oči tlmočníkom. Máme s nimi isté dohody. Nech sa páči, pani spravodajkňa. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem sa poďakovať všetkým, chcem sa poďakovať aj tlmočníkom za túto dodatočnú prácu. Ďakujem pekne za komentáre, pripomienky a ako aj návrhy, ktoré ste nám, ktoré ste mi predniesli. Chcem sa poďakovať aj za ducha spolupráce. To je totiž jedna z charakteristík a síce, že dokážeme spolupracovať naprieč politického spektra. Ja viem, že ten celý časový plán je dosť napätý. Máme všetci veľa práce na programe, ale samozrejme mnohé veci v tomto návrhu ešte chýbali. A nakoniec sa podarilo asi viac, ako som pôvodne e, očakávala. Mnohé veci súvisia s jednodušením a okrem toho Zjednodušenie sa musí týkať aj našej spoločnej práce, na to budem spolupracovať s vami. Lehota pre pozorujúce návrhy 15.6. a ďakujem pekne tlmočníkom. Konec.